Prepačte, dobrý deň, dámy a páni, všetci. Vítam vás na našom stretnutí. A kým ešte začneme eh, prvým bodom programu dnešného rokovania, tak eh, som sa dozvedela, že eh, tlmočníci by chceli urobiť vyhlásenie, takže prosím, Nechajte si e, slúchadla nasadené a vypočujte si e, toto oznámenie. Slovenská kabina v tomto zložení oznamuje, že prebieha síce e, štrajková pohotovosť tlmočníkov, ktorí protestujú proti pracovným podmienkam, ale na tejto schôdzi slovenská kabina nebude nejako ovplyvnená touto protestnou akciou. Ďakujeme za pozornosť. Uh, thank you very much. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem tlmočníkom za všetku prácu, ktorú vykonávajú a určite uh, sa teda, uh, dúfam, budú všetci snažiť, aby sa našlo riešenie, ktoré vyhovuje všetkým. A teraz myslím, že môžeme už začať prvý bod programu a to je posúdenie návrhov stanov podmenujúcich návrhov nariadenia a e, Európskeho parlamentu a rady o hodnotení zdravotníckých technológií. E, pán Busoj je spravodajca. Prosím, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. E, stručne vysvetlím, aké boli tie pozmenujúce návrhy a aké bude moje stanovisko a na budúci týždeň budeme mať stretnutie tieňových spravodajcov, aby sme našli kompromisy a e, pripravili sa na hlasovanie. Chcem poďakovať všetkým kolegom za ich príspevky, najmä tieňovým spravodajcom, celkovo 181 pozmeňujúcich návrhov, 37 z nich e, e, sú e, teraz toho hlavného stanoviska, môjho stanovisko, tak tie sa týkajú siedmých tém. Jednak uchovanie, ochrana údajov a, a tam ide o prístup k samozrejme k tým e, obchodným údajom, e, ktoré by sa mohli zverejňovať. To sú ale e, samozrejme treba sa zabrať citlivými údajmi o pacientoch, potom otázka konfliktu záujmov z 86 pozmeňujúcich návrhov. Potom tretia kategória, to je hlasovacia väčšina. Väčšina je za dvojtretinovú väčšinu. Ja som bol tieňovým spravodajcom za svoju e, politickú skupinu a myslím, že práve týmto smerom by sme sa mohli uberať. E, štvrtá oblasť e, to sú 80, pozmeňujúce návrhy 182 až 136 až 180, 168 a tu by sme mohli zaviesť širší rozsah obhajovania pacientov a samozrejme väčšiu rolu pre spotrebiteľské organizácie. Ja by som chcel požiadať eh, kolegov, aby sa vyjadrili k tejto otázke, k tomuto zdôvodneniu. A potom šiestá oblasť, možnosť namietať eh, a požadovať o aktualizáciu. A to takisto je súčasťou môjho stanoviska. Ja plne podporujem pozmeňujúce návrhy v tomto zmysle a Ďalšia oblasť sú vykonávacie právomoci, delegované akty versus e, právomoci pre koordinačnú skupinu. Nož, e, tu mám istú e, pochybnosť, pokiaľ ide o plné právomoci pre koordinačnú skupinu a samozrejme bolo by veľmi zaujímavé, keby nám právny odbor poskytol svoje stanovisko ohľadom právnych aspektov tejto otázky Ehm, to znamená, pokiaľ ide o presunutie týchto, eh, väčšiny týchto právomocí na koordinačnú skupinu. A potom veľmi citlivé eh, lekárske eh, prístroje, zdravotnícke zariadenia. Tu máme tri možnosti, ako riešiť túto situáciu. Ja ešte stále pracujem so svojimi spolupracovníkmi, aby sme našli nejaký kompromis v tejto otázke. To sú, toto sú tie hlavné témy, ktoré vyvstali v našom výbore. Ja sa teším na vaše pripomienky a na ďalšiu spoluprácu v ďalších fázach práce na kompromisoch. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem vám a za SAD e, máme tu e, pani Esfala. Dobrý deň, kolegyne, kolegovia. Ja som si pozrela pozmeňovacie návrhy a môžem povedať, e, že podporujem mnohé z nich. Podľa mňa sa oberajú správnym smerom. Chcela by som ešte raz zdôrazniť, že už v marci 2017, teda pred viac ako rokom, sme sa v rámci správy zlaté iniciatívy zasadili za spoločné vyhodnocovanie zdravotníckých technológií a tiež sme hovorili o lepšom prístupe k liekom. Podľa mňa to ponúka stimuly pre imunovácie a tiež to prináša pridanú hodnotu pacientom. A o to predsa ide aj v tomto prípade zaistiť pridanú hodnotu práve pre tých, ktorí sú odkladzaní na pomoc, pre chorých, eh, pre ľudí v núdzi. Tiež musíme zaistiť, eh, aby občania mali včasný prístup k inovatívnym medicínskym lekárskym produktom, pričom celá európska spolupráca by bola prospešná pre všetkých občanov únie. Po dlhoročnej dobrovoľnej spolupráci členských štátov v rámci siete HT a je teraz na mieste urobiť ďalší krok v tomto procese. E, to, čo sme už počuli z rôznych strán a tiež, e, čo zaznelo na pôde výboru Envy, aj tam väčšina kolegov sa toto vyslovila aj tu v parlamente a tiež nám to hovoria aj ostatné zainteresované strany a ďalší aktéry, že návrh komisie je v tomto smere pozitívny a podporuje ďalšiu spoluprácu. Rokovania v rade sa však uberajú e, dosť pomalým tempom. Čo sa týka tejto spolupráce, chcela by som ešte upozorniť na tri dôležité veci. Aj naposledy som o nich hovorila, ale považujem ich naozaj za dôležité. Poprvé, viac transparentnosti v celom procese HTR. Všetky relevantné dáta by sa mali verejne sprístupniť, pretože iba takto dokážeme zajistiť dôveru v tento systém Ďalej po druhé, viac spolurozhodovacích práv pre e, civilné občanskoprávne organizácie a sociálnych partnerov a oni by mali mať možnosť vyjadrovať svoje postoje v tomto procese. A po tretie, dostatočné nezávislé formy financovania. Myslím, že podniky by v žiadnom prípade nemali mať vplyv na vyhodnocovanie zdravotníckých technológií toto by malo prebiehať nadstranicky a nestranne. Dúfam, že spravodajca zohľadní tieto tri aspekty, ktoré sú pre mňa osobne naozaj veľmi dôležité. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem vám veľmi pekne. A za EKR e, ako spravodajca tieňový Den Dalton, prosím, e, vidím vás už, áno, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, e, presne som to stihol úplne na poslednú chvíľu. Ďakujem e, spravodajcovi za prácu na tomto e, návrhu stanoviska. Je to pozitívny príspevok k rozprave o zdravotníckých technológiách. Ja si myslím, že tie e, rozdiely názorov v tomto spise nie sú až tak veľké na rade a v národných parlamentoch, ale už je to možno trošku zložitejšie, lebo je to citlivá otázka, pretože E, samozrejme e, e, tá otázka rozdielu štandardov vyšších a nižších samozrejme spôsobuje určité výhrady v tých krajinách, ktoré majú vyššie štandardy. A samozrejme ide tu o to, že sa všetci zhodneme na tom, že treba znížiť e, e, administratívnu záťaž a zvýšiť konkurencieschopnosť. E, a to je najmä dôležité pre malé členské štáty, ktoré nemôžu vykonávať klinické skúšania. Takže tie štandardy môžu nastoliť dôveru medzi rôznymi orgánmi hodnotenia. Samozrejme, ale to je ťažké a v EKR Máme takisto určité výhrady voči e, úvahám o e, subsidiarite a už aj v Národnom parlamente to odznelo, takže e, bolo by dobre o tom uvažovať, najmä v, pokiaľ ide o pozmenujúci návrh v, v článku 8, to je 3H, tam, sa, tam ide o hodnotenie lekárskych technológií a samozrejme aj pokiaľ ide o ten článok o lekárskych pomockách, Takže treba zabezpečiť samozrejme, aby sa tie vysoké e, štandardy zachovali e, a e, určite by zavedenie takéhoto systému mohlo byť prínosné, ale nemalo by sa to robiť na úkor niektorých členských štátov. Takže myslím si, že nakoniec sa dopracujeme k pozitívnemu stanovisku. Ďakujem veľmi pekne. Z ostatných skupín sa nikto nehlási, takže iba, že by sa niekto ešte predsa len prihlásil. Dita, prosím. Very... Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja by som takisto chcela poďakovať eh, spravodajcovi za vykonanú prácu. ALDE vo všeobecnosti eh, podporuje návrh komisie a jeho ciele aby e, sa e, zrýchlil prístup k lekárským technológiám. Myslím, že e, treba mať spoločné klinické hodnotenie, miesto toho, aby sa to robilo osobitne v každom členskom štáte. Mali by sme takisto vždy myslieť na to, aké sú dôvody na tento návrh, a to je zníženie administratívnej záťaže Ehm, tá situácia, pokiaľ ide o e, diskusiu na rade, je pomerne zložitá. Členské štáty nie sú ehm, nadšené e, tým, tým povinným e, preberaním, pretože sa tie situácie v jednotlivých krajinách líšia, ale klinické hodnotenie musí byť povinné, ako aj to preberanie do národného ATA, aby sme znížili administratívnu záťaž. Ja si myslím, že by bolo veľmi kontraproduktívne, keby e, boli na jednej strane povinné klinické hodnotenia na jednej, a na druhej strane možnosť e, členských štátov duplikovať tieto hodnotenia, nezohľadňujúc e, to spoločné klinické hodnotenie. Takže pozmenujúce návrhy v článku 8 sa práve týkajú dobrovoľnosti tohto preberania a toho, tej zložitosti toho, tej otázky. A viem, že v jednotlivých členských štátoch sú rôzne systémy hodnotenia a preto e, by to vlastne vyžadovalo ešte ďalšie hodnotenia. A v tomto zmysle by členské štáty mali mať určitú flexibilitu a to v tom zmysle, že e, by sa mohli vykonávať niektoré hodnotenia na e, vnútroštátnej úrovni, napríklad pozmeňujúce návrhy 1,18, 1, Ide tu o to, aby mohli pokračovať tie jednotlivé krajiny vo svojich vnútroštátnych postupoch hodnotenia. Ja tu mám ešte otazník, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti pri e, e, lekárskych, lekárskych pomockách. E, tu sa odporúča, aby to podliehalo postupu preskúmania nového nariadenia a ohľadom technic- lekárskych pomocok a lekárskych pomocok in vitro. Ale toto nepodlieha HTA a najmä v nemocničnom sektore v mnohých členských štátoch e, a mnoho z týchto zariadení e, nepodlieha vôbec úhradám ako takým. E, sú, spadajú pod chirurgické zákroky alebo uhrádzanie lekárskych výkonov. Takže toto by zvýšilo administratívnu záťaž, pretože Málo členských štátov by e, toto hodnotenie e, využívalo na rozhodnutia o úhrade. E, znamená, znamenalo by to, že by sme mali spoločné klinické hodnotenie, ktoré by sa nevyužívalo na účely rozhodovania o úhradách a cieľ návrhu je znížiť administratívnu záťaž, nie ju zvyšovať a preto by nebolo toto v súlade E, s cieľom návrhu, ako by sa lekárske pomocky zahrnuli do rozsahu pôsobnosti. Hodnotenie lekárskych pomocok sa zásadne e, líši od, hodnoten- líši od hodnotenia e, liekov. Tu samozrejme ide o to, že lekárske pomôcky ktoré majú byť e, predmetom spoločného ATA, napríklad pacemakery a podobne, tie by obvykle vyžadovali určité chirurgické zákroky a postupy, ktoré e, vyžadujú e, špecifickú prípravu lekárskych pracovníkov a sestier. A toto sa tu v návrhu zanedbáva. Ten návrh sa len zaoberá lekárskou pomockou ako takou a nezohľadňuje to, E, že sú tam aj e, chirurgické techniky a lekárske postupy, ktoré nie sú štandardizované v celej Európe. Len na objasnenie, pokiaľ ide o bezpečnosť, tak parlament už prijal novú legislatívu e, na zvýšenie bezpečnostných štandardov lekárskych pomocok. A cieľom je posúdiť efektivitu, ale nie bezpečnosť. A preto navrhujem nezahrnúť lekárske pomôcky do rozsahu pôsobnosti a to je zatiaľ z mojej strany všetko, pretože už aj tak som hovorila pomerne dlho a teším sa e, na ďalšiu prácu na tejto správe. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem vám veľmi pekne. Mm, zdá sa, že nikto ďalší sa zo tieňových spravodajcov už nehlási, takže myslím, že môžeme e, uzavrieť tento bod programu rokovania a to, iba že by v prípade ešte sa niečo chcel dodať. E, ďakujem veľmi pekne, ďakujem kolegom. Ako povedal pán Dalton, e, tie rozpory nie sú až také veľké. Lekárske pomôcky sú veľmi citlivá otázka nielen tu, ale samozrejme aj na e, pôde Envy a aj na rade. Jedna možnosť je úplne ich dať preč a druhá možnosť je zúžiť rozsah pôsobnosti, tak ako som to navrhoval, alebo zachovať návrh Európskej komisie, o tom sme už diskutovali Uvidíme, či sa nám podarí dosiahnuť kompromis, ale v každom prípade vám opäť ďakujem. Ďakujem. A teraz budeme e, sa venovať e, a 11. júla sa budeme venovať e, pozmeňujúcim návrhom, takže s tým môžeme uzavrieť tento bod programu a začať sa venovať hlasovaniu. A to prvé hlasovanie Eh, ktoré máme na programe rokovania, sa týka pan európskeho osobného penzijného produktu PEPP. E Pani eh, Colin Langen je spravodajkynia. Takže je každý pripravený, sú všetci pripravení, môžeme začať. Takže najskôr pozmenujúci návrh. Práve mi povedali, že musíme hlasovať o prvom ale ten bol stiahnutý, 144 bol stiahnuté, takže kompromisný pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňujúci návrh 261 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 262 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 263 za, proti, zdržali sa a to si overíme. 263 overíme. <laughs> Yeah, we close the vote. Zatváram hlasovanie. Je to jasné. Zamieta sa. 207 za. Proti. Zdržali sa. Overíme. 207. Overujeme. E Je tu za EKR 1 navyše, takže ja teda nebudem hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeň sa návrh 264 odpadá, takže 28 za, proti, zdržali sa, schválené 265 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 29 za, proti, zdržali sa za. Overíme, overíme 29. We close the vote. We close the vote. It, it was... Uh, it is rejected. Uh... Zamieta sa. 566 za proti, <laughs> zdržali sa schválené. 267 odpadá. Takže toto sa bude hlasovať ako o prídavku. 267 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 30 za, proti, zdržali sa, overíme, overíme 30. -ku. Schválené. 268 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 269 za, proti, zdržali sa, overíme, 269 prosím. We close the vote. It is rejected. Then amendment 33 in favor, against. 33 za, proti, zdržali sa schválení. 34 za, proti, zdržali sa schválení. 270 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 35 za, proti, zdržali sa schválení, 271 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 272 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 273 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 36 za, proti, zdržali sa, schválený, 275 a 37 za, proti, zdržali sa, schválený, 276 za, proti, zdržali sa, schválený, kompromis 2 za, proti, zdržali sa, schválený, 38 za, proti, zdržali sa schválení, 39 za, proti, zdržali sa, overíme, 39. Zamieta sa. 278 za, proti, zdržali sa. Overíme 278. We close the vote. It is rejected. Then compromise 3 in favor. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz kompromisný pardon, 282 za. 282 pretože o to ďalší sa hlasuje unblock, takže 272 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 273 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, ďalej 379 Je to pár stránok ďalej, ale bohužiaľ nemá každý rovnako očíslované. 379, pozmeňujúca návrh 379. Každý to našiel. 379. Za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 370 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 71 za, proti, zdržali sa, schválený. 373 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 73 za, proti, zdržali sa, Takže 73 overujeme. We close the vote. And it is adopted. Then we go to amendment 74 in favor, against. 74 schválený, 75 za, proti, zdržali sa. Overujeme 75. -ku. We close the vote. Yeah, adopted. Then um, that the next one falls. Then 76 in favor. 76 za, proti. Zdržali sa schválené. Kompromis 20 za, proti. Zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 429 Všetci to našli. Za, proti. Zdržali sa, zamieta sa. Našli to všetci? Dobre, takže ešte raz. Aké číslo strany? Bohužiaľ to nemá každý rovnako číslované. Pre mňa je to strana 19, ale nemá ako ostatní. Ostatní to majú na 18. Takže asi tam niekde. So, <laughs> everybody found... Všetci ste to, dúfam, už našli. 429. 429 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 91. Za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 432 za. Proti Zdržali sa. Overíme. 432 overujeme. Zatváram hlasovanie. Schválené. Štyristo tridsať šesť za, proti zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 28 za, proti, zdržali sa, schválený. na návrh 101. Pani Colin Langen má ústny pozmeňujúci návrh. Nie je to na zozname, takže prosím, prečítate to. Um, we want to make an addition. Chceme tam niečo pridať. Detailné informácie o všetkých nákladoch, ktoré súvisia s produktami PEP, informácie a postupy pre otvorenie nových národných oddelení, podmienky pre e, dodatočné, e, dodatočné e, aspekty pre poskytovateľov. Takže toto by sme tam chceli dodať. Ďakujem. Kto podporuje tento ústny pozmeňujúci návrh? proti, zdržali sa schválení. Ďalej. Kompromis 31, kto je za, proti, zdržali sa schválení. Pozmeňujúci vrch 509. Všetci si to našli, to postranu ďalej. Za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 511 za, proti, zdržali sa schválené, 510 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 512 in favor. 512 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 513 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 514 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 515 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 105 za, proti, zdržali sa, schválené. 516 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 517 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 518 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 106 za, proti, zdržali sa schválení, 519 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 520 za, proti, zdržali sa, overíme, overíme 520. We close vote. Zatváram hlasovanie, zamieta sa. 521 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 107 za, proti, zdržali sa, schválené, 522 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 523 za, proti, zdržali sa, overíme, 523 overujeme. We close the vote. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. 524 a 108 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 526 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 109 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 528 za. Proti. Zdržali sa. Overíme 528. We close the vote and it is adopted. Je to schválené. 529 za. Proti. Zdržali sa. Overíme. 529. Zamieta sa. 110 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 530 za. Proti. Zdržali sa. si to schválené, ale overíme. zamýta sa. 111 za, proti. Zdržali sa schválené. 545 za, proti. Zdržali sa, zamieta sa. 546 za, proti. Zdržali sa, zamieta sa. 117 za, Proti? Zdržali sa? Overíme. Pesu 47 za, proti. Zdržali sa. 548 za, proti, zdržali sa schválne, 549 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 550 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 551 za, proti, zdržali sa, schválený. 119 za, 552 za, proti, zdržali sa schválení. 553 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 120 za, proti, zdržali sa schválené 554 za, proti, zdržali sa schválené 555 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 122 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to zamietnuté, ale overíme si to. We close the vote. It is adopted. Schválené. Kompromis 36 za, proti. Zdržali sa schválené. Kompromis 38 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmenujúci návrh 605. Všetci ste to našli? Odpadá. Keďže 37 bolo schválené, takže 606 teraz. To je za, to je proti kto sa zdržal? Zamieta sa. 607 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 136 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 43 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Pozmenica vrch 617 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 138 za, proti, zdržali sa, schválené. 139 za, proti zdržali sa, zamieta sa, 620 za. Čo si myslí EPP? 620? Takže za, proti. Zdržali sa, zamieta sa. 621 za, proti. Zdržali sa, zamieta sa. 622 za, proti. Zdržali sa, zamieta sa. Overíme. 622. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 623 za proti, zdržali sa, zamieta sa. 624 za, proti, zdržali sa. 624 overíme. Zamieta sa. 625 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa. 626 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 627 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 628 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 629 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 142 za. Proti zdržali sa schválení. 630 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 631 za, proti. Zamieta sa prijaté 143 za, proti, zdržali sa prijaté 632 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo prijaté, ale overíme si to. 632 overujeme. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej. Navrhujeme, aby sme ďalšie návrhy odhlasovali. Návrhy pana Selimoviča, aby sme o nich hlasovali en blok. Všetci sú za. Takže návrh 633 až k návrhu 639. 638, dobré. 633 až 638. Vrátanie. Uh-huh. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Overíme si tento blok. We close vote. Konec hlasovania. Zamietnuté. 639 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Úvodné ustanovenia. Návrh 145 za, proti, zdržali sa prijaté. 146 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 147 za, proti, zdržali sa prijaté. 148 za, proti, zdržali sa prijaté. 150 za, 149 odpadla. Prepačte, máte pravdu, pomýlili sme sa. 149, hlasujeme. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 150 za proti, zdržali sa, zamietnuté. 151 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 152 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 155 eh, za, proti, zdržali sa zamietnuté. 156 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 3, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Návrh 4 za, proti, zdržali sa. To by som si chcela overiť. Návrh 4 overujeme. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej návrh 5. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté 6 za. Proti. Zdržali sa prijaté 7 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Ďalej 159 za. Proti. Zdržali sa. Nie je to celkom jasné. Overíme si 159. Koniec hlasovania. Prijaté. Nebolo to však vôbec javné. 160 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. 161 za, proti, zdržali sa prijaté. So I go to 166 in favor, against, abstention. 167 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 168 za, proti, zamietnuté. Návrh 9 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 173 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 174 za, proti, zdržali sa prijaté. 175 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 176 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 177 za, proti, zdržali sa. Overíme si. Návrh 177 overujeme. Prijaté. 178 za, proti O 11. musíme hlasovať, ospravedlňujem sa. Musíme sa vrátiť k návrhu 11. Kto je za? Proti zdržali sa prijaté. Teraz návrh 178 za. Proti zdržali sa zamietnuté. 180 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Sto deväťdesiat sedem. Kto je za, proti, zdržali sa? Zdržali sa, opakujem, prijaté, ale overíme si to pre istotu. 197. Hlasujte. We close the vote. Konec hlasovania zamietnuté. Návrh 201. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 202 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 203 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalej, návrh 207, kto je za? Proti, zdržali sa. Overíme si návrh 207. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej. 208 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Ďalší je bezpredmetný. 212. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté 213, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté 214 za, proti, zdržali sa zamietnuté 215 za, proti, zdržali sa zamietnuté 216 za, proti, zdržali sa. Overíme si 216. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 220. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 221 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej nasleduje návrh 222. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej návrh 226, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 227 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 228 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 229 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 230 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 231 za proti, zdržali sa prijaté 232 a 21 za, proti, zdržali sa prijaté 230. Aha, teda je bezpredmetný, aj ďalší tiež. Nasleduje preto návrh 240. Kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté 241 za, proti, zdržali sa zamietnuté 242 za, proti zdržali sa zamietnuté. 24 za, proti zdržali sa prijaté. 243 je bezpredmetný, ďalej 244 za, proti zdržali sa zamietnuté. 245 za, proti zdržali sa Overíme si návrh 245. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Prijaté. 25. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 246 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. 247 za proti, zdržali sa, zamietnuté. 248 za, proti, zdržali sa, to si overíme, nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania, zamietnuté. 249 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 250 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 251 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 252, ten je bezpredmetný. 253 za, proti, zdržali sa, prijaté. 254 za, proti, zdržali sa, prijaté. 255 za, 255 je bezpredmetná. 256 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, ak sa nemýlim. Overíme si. 256 overujeme, nech sa páči. Už to máme skoro hotové. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 257 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 258 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo prijaté, ale overíme si. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Záverečné hlasovanie elektronicky. Konec hlasovania. Prijaté 28 hlasov za, 5 hlasov proti. Dvaja sa zdržali, blahoželáme spravodajcovi, spravodajky. Nechcete sa ujať slova, pani kolegyňa? Chcela by som sa len poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom. Myslím, že sa nám pracovalo spolu veľmi dobre. Ďakujem. Aj Denis de Jong sa chce ešte ujať slova. Ďakujem pekne. Ja som včera oznámil, že si cením úsilie správodajkyne z hľadiska presadzovať ustanovenie na ochranu spotrebiteľa, ale v našej skupine je problém s podporou tejto správy. Uvidíme, ako sa to eh, vyvrbí vo výbore EKON Uvidíme, ako to zapadne do prvého, druhého piliera dôchodkov. Ešte raz však ďakujem spravodajkyni za jej úsilie. Ďakujeme pekne. Teraz prejdeme ďalej. Ďalšie hlasovanie sa týka stratégie verejného obstarávania a s tým súvisiaceho balíka. Karlo Skojo je spravodajcom. Okay, uh, if um, we have the name of Mrs. Valian in our voting... Pani Valian je uvedená v hlasovacom zozname, ale v mene výboru NV predložila tieto pozmeňovacie návrhy. Kompromis 1, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej, návrh 22, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4. 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis. Návrh 21, pardon, 29. Máme k nemu ústny pozmeňovací návrh. Ústny pozmeňovací návrh. Pán Dal, Danto. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja sa ospravedlňujem a spravodajcovi svoje ostatným, ale toto je veľmi dôležité a to e, preto, e, že sa tu e, hovorí o situácii v jednotlivých členských štátoch a tu sa hovorí o potrebe, aby bola jasná situácia, pokiaľ ide o uplatňovanie smernici 2014-18, pokiaľ ide o situáciu v niektorých členských štátoch a niektoré asociácie a organizácie, ktoré sú neziskovej povahy. Ďakujem. Je to nový pozmeňovací návrh k odseku 2a. Teda kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Myslím, že to bolo zamietnuté. Chcete si to overiť? Dobre, takže overíme si tento pozmeňovací návrh podaný ústnej podobe. A lot of people who have their cards inserted did not vote yet. There's, I, yeah. Konec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 29. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté 30 za. Proti? Zdržali sa prijaté 33 za. 32, pardon. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 33. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 17. Za? Proti? Zdržali sa prijaté. Ďalej kompromis 7 za, proti zdržali sa prijaté návrh 40 za, proti zdržali sa zamietnuté 41 za, proti, zdržali sa, overíme si, návrh 41, nebolo to celkom jasné. Konec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 6 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 8 za, proti zdržali sa prijaté. 53. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. 54 za, proti, zdržali sa, prijaté. 55 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 57 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 9, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 11, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 79 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 80 za, proti, zdržali sa, prijaté. 81 za, proti, zdržali sa. Overíme si návrh 81. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 12 a za. Proti zdržali sa prijaté 87 za. Proti zdržali sa prijaté 88 za. Proti zdržali sa prijaté, ale overíme si to. Overíme návrh 88. Koniec hlasovania zamietnuté. 89 za, proti, zdržali sa zamietnuté 90 za, proti, zdržali sa zamietnuté 91 za, proti, zdržali sa zamietnuté 92 za, proti, zdržali sa zamietnuté 93 za, proti, zdržali sa zamietnuté 94 za, proti, zdržali sa, prijaté 95 za, proti, zdržali sa, prijaté 96 za, proti, zdržali sa, prijaté 97 za, proti, zdržali sa. Overíme si návrh 97. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 98 za proti, zdržali sa prijaté 99 za, proti, zdržali sa prijaté 102, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté 103, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 104, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 105 za, proti, zdržali sa zamietnuté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 proti, zdržali sa prijaté, 119 za, proti, zdržali sa prijaté, 120 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 121 za, proti, zdržali sa prijaté, 122 za, a ten vypadáva, a potom 123 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. 124 za, proti, zdržali sa, prijaté. 130 za, proti, zdržali sa, prijaté. 131 vypadáva. 133 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 134 za, proti, zdržali sa, prijaté. 135 za, proti, zdržali sa prijaté, 136 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 137 za, proti, zdržali sa prijaté, Inta 1 za, proti, zdržali sa prijaté, Inta 2 za, proti, zdržali sa prijaté, Inta 3 e, za, proti, zdržali sa prijaté, Inta 4 za, proti, zdržali sa prijaté, Inta 5 za, proti, zdržali sa prijaté. Inta 6 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijaté. Mm, pozmeňujúci návrh 139 za, proti, zdržali sa prijaté. Potom pôjdeme na kompromis 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 9 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci 13, návrh 13 za, proti, zdržali sa prijaté. 14 za, proti, zdržali sa prijaté. 15 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme si to. Nevidím všetkých, takže kontrola 15. E, Končím hlasovanie. Je to prijaté. 16 za, proti. Ja nevidím nikoho, takže už sme skoro na konci. Skontrolujeme si pozmeňujúci návrh 16. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 17 za, proti, zdržali sa prijaté. 18 za, proti, zdržali sa prijaté, 19 za, proti, zdržali sa pri, zamietnuté a pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa kontrola, kontrola pozmeňujúceho návrhu 1. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. A e, záverečné hlasovanie elektronicky. Končím hlasovanie. Je to jednoznačne prijaté 28 za, 2 e, e, proti. Takže e, blahoželám spravodajcovi. Chcete niečo povedať? Áno, ďakujem pani predsedajúca. Ďakujem za vynikajúcu spoluprácu všetkým tieňovým spravodajcom. Bolo to skutočne veľmi veľmi príjemné, veľmi zaujímavé spolupracovať so všetkými z nich a ďakujem aj výboru INTA. Tie pozmenujúce návrhy boli dobré a e, pozmeňujúce návrhy výboru pre životné prostredie. S niektorými súhlasím, ale boli mimo zamerania to, tejto, tejto správy, takže sme museli hlasovať proti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a ešte raz blahoželám. Takže tým môžeme pristúpiť k ďalšiemu bodu programu rokovania a to je výmena názorov, ktorá sa týka e, predlženia e, dočasného používania e, iných e, prostriedkov, než sú prostriedky na elektronické spracovanie informácií v Európskej únii. Ehm, takže pani Eigner je vedúca odboru DG Taxud pre legislatívu v oblasti cieľ. E, pani Eigner, máte slovo, prosím. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň všetkým a ďakujem za to, že ste nám dali príležitosť prezentovať e, e, tento návrh. My sme si pripravili krátku prezentáciu, aby sme vysvetlili e, návrh komisie na predloženie toho termínu na prechodné používanie iných prostriedkov, než sú techniky na elektronické spracovanie údajov, ktoré definuje celný kódex únie. Takže Dúfam, že si z tohto niečo odnesiete, aby ste sa na to mohli e, potom prípadne podrobnejšie pozrieť doma, e, pokiaľ ide o jednotlivé termíny a lehoty. parlamenta, e, konkrétne tento výbor, už sa zaoberal diskusiami o jednotnom colnom kódexe, takže prosím, majte so mnou strpenie niekoľko minút a ako viete, ten jednotný e, celný kódex predpokladá, že všetky výmeny údajov a uskladovanie údajov sa musí robiť elektronicky. Ale samozrejme e, e, je tu 17 IT, IKT systémov a nedá, nie, nie je možné všetkých teda implementovať na jeden cieľ. Takže podľa eh, článku 78 je možnosť používať eh, iné systémy, než tie, ktoré sa doposiaľ používali TIKT a aplikovať eh, ustanovenia jednotného colného kódexu únie. A to až do konca roku 2020. My musíme zohľadniť aj to, že tie systémy IKT sa môžu začať vyvíjať len vtedy, keď je pripravená legislatíva. To znamená, to boli roky 2015-2016, keď sa prijali tie delegované a vykonávacie nariadenia a začali sa uplatňovať. Len ako príklad uvediem, ako sa to UCC aplikuje teraz, e, napríklad e, e, proof of union status, to znamená dôkaz štatútu, statusu únie pre tovar, E, pri ktorom sa môže používať ešte papierový materiál, e, kým sa nevyvinie príslušný systém a toto už dlho mm, sa takto využíva. Samozrejme je aj možnosť používať starý systém IKT. Takže e, tu UCC platí aj v prípade, že ešte tie systémy IKT ešte nie sú zavedené. V diskusiách s členskými štátmi a s odbornou komunitou sme zistili, že tá lehota 2020, e, ktorá je v jednotnom kódexe, celnom kódexe podľa článku 278, e, sa pravdepodobne nesplní v prípade všetkých e, tých systémov IKT. Takže čo tu vidíte na prísvitke? To je status quo podľa pracovného programu UCC, tak ako je teraz definovaný. A to je e, zakotvené aj v ďalšom článku CC. E, členské štáty sa dohodli, že e, v pracovnom programe UCC prijatom komisiou teda sa príjmú rôzne lehoty pre vývoj rôznych systémov IKT, lebo ich je 17, ktoré treba vyvinúť. Niektoré sú šedo vyznačené dole, to sú tie ktoré musia implementovať členské štáty, to sú národné systémy a tie zelené a červené to sú vlastne transeurópske systémy, ktoré e, platia pre všetky členské štáty únie a ktoré sú e, vyvíjané na korporátnej úrovni, tak povediac. Tie zelené to sú tie, kde nie sú problémy a tie, ktoré sú vyznačené e, červeno, e, tie, nemôžu, tie sa asi nestihnú do konca roku 2020. E, e, otázka je skôr stanovenia poradia a, a v prípade importu napríklad v marci 2021 začne ich zavádzanie miesto roku 2020. Takže Nechceme, aby tu nastal nejaké, nastalo nejaké dlhé oneskorenie u týchto systémov, ktoré sú vyznačené červeno. E, máme hlavné 4, 4 hlavné dôvody na návrh tohto odkladu. Jednak e, rok 2020 to bol veľmi ambiciozný dátum e, v roku 2013 bola prijatá legislatíva ohľadom e, UCC a už vtedy boli určité pochybnosti, ale niekde sa vždy musí začať. Nikto nevedel samozrejme, ako ďaleko sa dostaneme a preto e, sa mm, ešte stále teda uplatňuje e, tento dátum a potom tie pravidlá vo vykonávacích a delegovacích nariadeniach boli vlastne vypracované až medzi 2014 až 2015 a preto začiatok e, vývoja a zavádzania týchto systémov IKT nemohol vlastne nemohol začať e, v roku 2015 a 16 e, alebo nemohol nastať v roku 2015 a 16. Takže samozrejme tu ide aj o harmonizáciu údajov, pretože ako viete, my sme sa rozhodli s členskými štátmi a takisto aj s príslušnou komunitou e, na tom, že zosúladíme e, ten model s e, modelom VCO, ale toto zosúladenie týchto údajov a správ a znamená, že každý ten prvok, každú správu treba modelovať podľa určitých požiadaviek a to vyžaduje oveľa viacej práce, než sme si pôvodne mysleli, takže to sekvencovanie je takisto veľmi dôležité, pretože všetky systémy, kto, to znamená tých 17, sú, e, sa vyvíjajú podľa plánu a bez, e, ak chýba jeden z tých systémov, tie ostatné sa vlastne vyvíjať nemôžu. Takže napríklad ten systém pro, pre e, jednotný e, celný kód a podobne. E, to sú systémy, ktoré navzájom komunikujú, využívajú údaje navzájom a to samozrejme zabezpečí zjednodušenie postupov a takisto aj zvýšenie bezpečnosti, ale znamená to zároveň, že to sekvencovanie je veľmi dôležité a treba ho rešpektovať, ale samozrejme trvá to určitý čas a treba jednoducho vyvíjať tie systémy jeden po druhom. Eh, je 6 systémov, ktoré mm, sa asi oneskoria, ako som povedala, tieto systémy mm, mm, sme teda definovali s členskými štátmi a zástupcami obchodu ako systémy, ktoré sa nedajú vyvinúť do roku 2020 a náš návrh eh, vychádza z MASP 2017, to je jazyčný plán, ten sa e, spracúva každý rok a schvaľujú ho všetky členské štáty na základe rozhodnutia e, o elektronickom e, colnom systéme. To znamená, každý má právo rozhodnúť sa pre vývoj jedného alebo druhého systému IKT a diskutuje sa o tom e, e, na e, pôde NCTS napríklad a iných organizmov. Ide o to, aby sa zabezpečilo, že tieto systémy sa budú vyvíjať podľa plánu a to platí aj pre technické špecifikácie, o ktorých sa diskutuje, tak aby každý skutočne si bol vedomý týchto návrhov. Potom Máme tu eh, ICS 2, eh, tie súhrné vyhlásenia, potom systém pre automatizované monitorovanie záruk eh, a samozrejme dokaz statusu únie a podobne. A ten posledný je veľmi dôležitý, samozrejme, pretože to je, to je tá centralizované vyhlásenie pre dovoz CCI, pretože si myslím, že e, by malo byť e, samozrejme veľa jednoduchšie používať tento systém a tá, e, tá, tá práca na zjednodušení pokračuje a Samozrejme, je to prepojené veľmi úzko s používaním e, vnútroštátnych e, systémov IKT. Niekedy dokonca sa ešte stále používajú e, vlastne papierové formuláre. Až keď sa plne zavedie tento systém, tak sa preukážu naplno jeho všetky výhody a to ale nenastane skôr než v roku 2021. A strategic plan. Um, there are some... Takže taktiež máme zelený vyznačené niektoré systémy. To sú tie, ktoré budú v dispozícii a plne rozmiestnené do roku 2020. Niektoré z nich už fungujú. Potom žltým tam máte systémy, ktoré budú vyvíjané medzi rokmi 2021 a 2023. A tam sa rozmiestňovanie začne do veľkej miery už od roku 2021 a potom v červeným tam máme dva systémy, ktoré sú naplánované až na koniec, ale aby to bolo poistené, tak zavedenie sa plánuje na rok 2023 a 2024, nie 2025, lebo tam chceme mať trochu istotu, že sa nám podarí to v tej stanovenej lehote dosiahnuť. Takýmto spôsobom to bude teda pokračovať. Sú tam stanovené určité kroky, určité poradie, pretože na jednej strane je dôležité zaručiť poradie, že bude dodržiavané. A máme zmenu článku 278 e, colného kódexu, e, teda, ktorá bude schválená. Potom tam bude vykonávacie rozhodnutie komisie, ktoré príde až po zmene článku 278, aby sa zaručilo, že z právneho pohľadu to bude všetko v poriadku. A samozrejme, zatiaľ budeme na tom ďalej pracovať. Taktiež si myslíme, že je dôležité povedať, ktoré ustanovenia môžu naďalej používať papierovú formu alebo staré systémy podľa prechodných pravidiel, pretože treba zaručiť pre sektor obchodu predvídateľnosť a len pokiaľ budeme používať náš kódex UCC, tak tam je treba zaručiť, že každý bude vidieť, v prípade ktorých ustanovení sa dá používať ešte papierová forma, zatiaľ čo v prípade iných ustanovení už je treba použiť dostupné IT systémy. Takže toto je v zájme predvydateľnosti a právnej istoty a taktiež načasovania. A myslíme si taktiež, že je dobré ukázať, že už na tom pracujeme, že sme veľký kus práce už urobili. Dopad posunutia si myslím, že by nebol až taký veľký. Členské štáty musia taktiež zo svojej strany rozvíjať rôzne systémy. Naďalej tam bude určitý prínos, kódex UCC sa bude naďalej uplatňovať. Samozrejme je oveľa ľahšie všetko implementovať prostredníctvom IT systémov, ale doteraz to fungovalo už od mája 2016 a ešte pár rokov to tak môže bežať. A taktiež je, nemáme príliš na výber, lebo ešte to nie je hotové. A keď hovorím my, tak tým myslím obchodný sektor, členské štáty a komisiu. Potrebujeme vykonať príslušné kroky. A tieto toto pozdržanie často súvisí s aktualizáciou a so súladením údajov. Tam je treba tie prvky ešte harmonizovať, automatizované monitorovanie využívania komplexnej záruky. Tam to taktiež príde trochu neskôr, ale hovorili sme s členskými štátmi a vidíme, že sa e, k tejto komplexnej záruke stávajú veľmi obozretne a taktiež tu máme aspekt obchodníkov, ktorí dostali autorizáciu pre komplexnú záruku, plnia si svoje úlohy a monitorujú situáciu. A už som povedala, že je tu od roku 2021 možnosť automatického e, udelenia súhlasu. Ďalšia vec, ktorá je pre vás určite veľmi dôležitá, to je dopad na rozpočet, čo týka rozpočtu pre systémy, ktoré budú implementované do roku 2020, tam je už pridelený rozpočet. Je to všetko podľa plánu a taktiež sme minulý rok od DigiBudget dostali dodatočné peniaze, aby sme rozvinuli technické špecifikácie dvoch systémov, ktoré budú rozmiestnené až neskôr automatizovaný expertný systém a taktiež nový počítačový tranzitný systém a CDS. Tam máme teraz 7 miliónov navyše. Čo sa týka tých ďalších systémov, kde máme časový sklos, čo sa týka vývoja a zavádzania, máme príslušný rozpočet, ktorý je zarataný v viacročnom finančnom rámci pre roky 2021 až 2027. Tam sa pridelujú teda prostriedky pre tieto systémy. A už bol predložený návrh. Mali by sa byť schopní pracovať na tom vývoji, aj pokiaľ tých peniazí bude nakoniec menej. Čo sa týka tých návrhov, tých dvoch návrhov, tak samozrejme tie sú prepojené. Taktiež tie nadväzné kroky. No a v rámci tohto programu vždy veľká časť zdrojov bola určená na vývoj IT systémov, pretože toto prispieva k podpore a uľahčovania uľahčovaniu obchodu, mm, k riadnemu manažmentu rizika a taktiež ku kontrole. Ďakujem za vašu pozornosť. Som pripravená na vaše otázky, ktoré môžete zasielať dodatočne. Ďakujem. A teraz dám slovo pánu Selimovičovi, ktorý je našim spravodajcom. Ďakujem, pani predsednička, kolegovia. Povedzme jasne, že túto legislatívu nikto z nás v podstate takto nechcel. Zatiaľ čo, alebo kým budeme mať e, nové IT systémy a nový kódex bude v platnosti, tak tu máme také prechodné ustanovenia a podmienky. Stanovuje sa, že v roku 2020 musíme ukončiť uplatňovanie týchto dočasných e, pravidiel a systémov. A toto by bolo dôležité víťazstvo, aby sme zredukovali administratívnu záťaž, byrokraciu pre hospodárske subjekty v Európskej únii. Avšak, ako sme tu počuli, väčšia systému bude hotový do roku 2020, ale niektorý iba čiastočne. Preto musíme tú lehotu predlžiť, aby sa členským štátom umožnilo používať systémy vychádzajúce na využívanie papiera. V prípade neelektronických systémov musíme zaručiť taktiež právnu istotu pre colné orgány, pre hospodárske subjekty, lebo v opačnom prípade by tam boli veľké problémy, pokiaľ by po roku 2020 niektoré systémy neboli plne zavedené a naďalej by sa alternatívne e, spôsoby e, zo zákona nesmeli používať. Takže čo týka technických aspektov, tak to je na komisii a komisia taktiež musí vysvetliť, prečo nebolo možné to stihnúť v rámci stanovenej lehoty. Čo sa týka toho predlženia do roku 2025, tak to, tu si žiadame vysvetlenie. Myslím si, že našou prioritou by malo byť zaručiť, že prechod k elektronickým systémom bude prebehne čo najskôr, ale že to prebehne čo najefektívnejšie. Zredukovať to na 3 roky by spôsobilo, že komisia členské státy budú pracovať pod tlakom. in such case we... Takže v tejto situácii, v ktorej sa nachádzame ako parlament, bude musieť v podstate schváliť legis, ďalšiu legislatívu. Ďalej sa predlží lehota a ja nie som ochotný toto urobiť, takže tých 5 rokov by som vo svojej správe ponechal, ale musíme zaručiť, že komisia bude pravidelne podávať správu Európskeho parlamentu ohľadom pokroku, ktorý zaznamenali a myslím si, že my ako parlament máme právo aj povinnosť byť informovaní každý rok a v tomto zmysle predložujem pozmeňujúce návrhy. Teším sa na našu diskusiu aj na príspevky kolegov. Then, um, the... Ďakujem. Andreas Schwab je spravodajca za EPP, ale Roza tomu bude hovoriť v jeho mene. Ďakujem, nemohol dnes prísť, ale poslal mi pár riadkov. A čo sa týka lehôd na národné systémy, čo týka napríklad exportu a importu, Andres hovorí, že komisia oddialuje zavádzanie systému a zároveň tam ponecháva tu 2020 pre aktualizáciu národných importných exportných systémov. Toto znamená, že viacnásobná aktualizácia národných systémov povedie k dodatočným nákladom pre národné e, colné aj obchodné orgány. A toto je neužitočné. Takže ako sa komisia chce vyhnúť tomu, že tam bude treba to viacnásobne aktualizovať a oddialenie celoeurópskych systémov by si taktiež vyžadovalo podobné oddialenie pre národné systémy, predovšetkým, čo sa týka situácií, kde sú tieto systémy prepojené alebo vzájomne závislé. Druhá vec, kohentnosť pravidiel v oblasti cieľ. Andreas, tvrdí, že v uznesení o boji proti výzvam s implementáciou colného zákonníka v roku 2016 parlament vyzval komisiu a členské štáty, citujem, aby predložila jasnú, koherentnú a komplexnú stratégiu a taktiež načas harmonogram preto, aby sa zaručilo, že akékoľvek prvky nutné pre implementáciu Európskeho colného zákonníka budú pokryté primeranými a príslušnými návrhmi, ktoré budú v súlade so súčasným vývojom v rámci globálneho obchodu a taktiež s implementáciou Európskej agendy obchodu. Konec citátu. Naďalej by sme mali pracovať na tom, aby sme vytvorili koherentný colný nástroj a ešte dodatočné prechodné obdobie pre systémy, ktoré sú plánované už v roku 2013, keď bol schválený Európsky colný zákonník. Toto neprispieva k jasnej, ambicioznej, koherentnej stratégii, čo sa týka colných postupov a je potrebné aspoň zaručiť, že to pozdržanie bude koherentné v tom zmysle, že budú e, zobraté do úvahy taktiež e, ostatné systémy. Ďakujem. A Virginie Rozier za SAD a on bude hovoriť za ňu Mark Tarabela. Ďakujem. Ide o súbor rôznych výhrad, e, ktoré tu zaznievajú. Ja tu nahrádzam kolegyňu Virginie Rozier ktorá by sa chcela poďakovať spravodajcovi predovšetkým. Ospravedlňuje sa za to, že nemôže byť prítomná, pretože má povinnosti vo výbore PETI, kde je koordinátorka. Chcela by zdôrazniť význam správneho fungovania colnej únie. Je to totiž pilier vnútorného trhu e, efektívnosť informačných systémov, ktoré podporuje, sú kľúčové tiež. Je treba si pripomenúť, že colný kódex musí prispievať k tomu, aby naša colná únia dokázala čeliť výzvam 21. storočia, ako napríklad čoraz viac obchodu na internete. Pani Rozier v tomto smere teda vyslovuje polutovanie nad tým, že komisia v tejto úprave kódexu sa snaží o odklad um, harmonizácie týchto 17 rôznych systémov. Ide o zlyhanie v presadzovaní tejto dôležitej politickej priority. Pani Rozier sa tiež domnieva, že prioritou by malo byť čím skôr schváliť túto úpravu, aby bolo zaistené, že toto omeškanie bude jediné a preto je dôležité, aby komisia pozorne sledovala priebeh operácie a parlament musí byť plne e, zainteresovaný, plne musí byť súčasťou, musí mať prehľad e, o vývoji situácie. Parlament by tiež mal byť informovaný o fungovaní prechodných opatrení, ktoré sa e, príjmu, tak aby bolo zaistené správne fungovanie celnej únie až kým sa budú môcť pustiť nové informačné systémy. A ešte pani Rozier sa chce poďakovať tiež okrem spravodajcu aj ostatným kolegom, tieňovým spravodajcom za jednotlivé politické skupiny a teší sa na ďalšiu spoluprácu s nimi. Ďakujem. A ah už j'ai oublié de dire que j'avais fini. Zabudol som povedať, že som teda skončil už. Mark, um, I don't see any other... Takže nevidím, že by sa slovo si ďalší tený spravodajca a preto dozdávam slovo späť spravodajcovi pánu Selimovičovi, aby sa ešte na záver vyjadril. Ďakujem. Ja som si zapísal všetko, čo tu zaznelo a teším sa na spoluprácu s kolegami. Ďakujeme. Vidím, že rozpráva o tejto správe prebehne 20. júla Ďakujem. Ďalším bodom programu je verejné vypočutie, ktoré začne v súvislosti s regulačný, horizontálnym regulačným rámcom EÚ pre e, odstraňovanie ilegálneho obsahu na digitálnom jednotnom trhu. Vytvorenie e, vyváženého a predvídateľného systému ručenia pre online platformy. So, uh, this hearing, uh, has been... Toto vypočutie je na žiadosť nášho výboru. Konferencia predsedov ho schválila a taktiež predsedníctvo a organizuje sa v kontexte komunikácie o boj proti ilegálnemu obsahu online. Chceme vytvoriť e, väčšiu zodpovednosť a ručenie zo strany platformiem. E, e, vítam tu našich dnešných panelistov, taktiež vítam všetkých, ktorí to sledujú online. Je to veľmi dôležitá téma pre náš výbor a rad by, rada by som na úvod predstavila prvý panel. Je tam pani Kristina Angelopoulos z Cambridgeskej univerzity, taktiež je tu pán Joe McNamee z ETRI, pani Daphne Keller zo Stanfordskej univerzity a Lord Richard Allen, ktorý je pod predsedom oddelenia Facebooku pre politické riešenia alebo strategické riešenia. Každý panelista dostane 10 minút a môžeme začať. Pani Angelopoulos, prosím. Um, good morning. Thank you. Um, it's a huge... Ďakujem, je to skutočne veľké potešenie tu s vami dnes byť. Ďakujem organizátorom. Ako bolo povedané, volám sa Kristina Angelopoulos a vyučujem otázky duševného vlastníctva na univerzite v Cambridge. A bola som dnes požiadaná, aby som poskytla Krátky prehľad ohľadom boja proti ilegálnemu obsahu online, ako tam hrá úlohu Európska únia. A samozrejme musíme brať do úvahy e, komunike a nariadenia, ktoré boli publikované v minulosti Európskou komisiou tejto súvislosti. Prebieha momentálne politická diskusia, určite teda poznáte v hrubých rysoch túto tému, preto to nebudem príliš rozvádzať. Máme tu e, smernicu o elektronickom obchode, špecifické ustanovenia o Safe Harbor, toto je teda jadro legislatívy v tomto zmysle. Najrelevantnejšie v, tomto, v tejto súvislosti je ustanovenie ohľadom hostujúceho bezpečného prístavu Safe Harbor. Tam sa hovorí o ručení za informácie, ktoré sú uchovávané na eh, určitých platformách zo strany teda, s treťou stranou a sú tam stanovené určité podmienky. Môžeme... Sú tady tam popísaný režim napríklad eh, eh, v podstate e, uvedomenia si, aký obsah tam je a možného jeho vymazania. Článok 15 smernice elektronickom obchode taktiež e, e, stanovuje zákaz všeobecného monitorovania. O tomto by som chcela trochu viacej pohovoriť. Bohužiaľ, smernica v elektronickom obchode nám nedáva jasnú definíciu presne toho, čo môže byť považované za všeobecnú monitorovaciu povinnosť. Dá nám určité popisuje určité aspekty, kedy môže dochádzať tam k všeobecnému monitorovaniu. Takže tu sa musíme pozrieť na judikatúru súdneho dvora. Máme tam prípad SBAM a Scarlett a SBAM a Netclock. Toto sú prípady týkajúce sa teda autorských práv. Európsky súdny dvor tam skúmal či zákaz pre poskytovateľa internetových služieb v súvislosti s filtrujúcimi službami je prípustný v zmysle európskeho práva. V podstate ten stredný článok by nemal mať možnosť monitorovať údaje svojich zákazníkov E, aby sa tam zamedzilo e, porušovanie autorských práv, ale toto v podstate je rovné e, všeobecnému monitorovaniu. Ďalší prípad s firmou Subam išiel ešte o krok ďalej. Tam sa internetové ručenie považuje v podstate za konflikt, ktoré je, ktorý ide proti základným právam. A v podstate toto porušuje základný princíp e, európskeho práva, ktorý, alebo princípy, ktoré sú stanovené v charte Európskej únie. Na jednej strane sú tam, je tam otázka autorských práv, alebo držiteľov autorských práv. Máme tu článok 17 charty. Na druhej strane súd taktiež tvrdí, že sprostredkovateľ má právo na to, aby obchodoval. Toto je stanovené v článku 16 charty a taktiež je tam právo na ochranu osobných údajov a na ochranu e, slobody vyjadrovania. Na základe tejto analýzy súdny dvor rozhodol, že pri riešení takýchto konfliktov základných práv je to, aby sa dosiahla vyváženosť, tak aby Chránenie jedného práva neprimerane neohrozilo dodržiavanie druhého práva a mm, bohužiaľ nie je tam presne popísané, ako sa má dosiahnuť táto vyváženosť, avšak v týchto dvoch prípadoch s tým osobám sa e, dosiahlo rozumné riešenie a v podstate toto nebola situácia, kde tá, bola, bola táto vyváženosť dosiahnutá. Aby sme v abstraktnom zmysle zamedzili ilegálnym aktivitám v budúcnosti, sprostredkovateľ musel dostať notifikované akékoľvek kroky a čo sa týka nejakého e, opätovného zverejňovania, tak tam sa nie je všeobecné monitorovanie, ale by to malo byť e, označené ako špecifické monitorovanie. A toto je stratégia boja proti ilegálnemu obsahu online. Bohužiaľ, toto nie je v súlade s logikou e, vyváženosti, ktorú stanovil Európsky súdny dvor. Ten nadvezujeme na ďalší konkrétny rozsudok. Filtre, ktoré sú požadované na monitorovanie všetkých informácií, ktoré sa sprostredkovajú, sa považujú za súčasť všeobecného monitorovania bez určenia, či by sa to malo vzťahovať na stiahnutie, opäť upozorenie informácií alebo nie. Tu sa dostávame k oznámeniu komisie a taktiež nariadeniu o nelegálnom obsahu na internete, ktoré bolo zverejnené v minulom roku. Tento dokument a tieto dokumenty teda podľa mňa plnia svoj účel, snažia sa zavádzať e, právne pravidlá. Nebudem sa teraz vyjadrovať k výhodám a nevýhodám týchto dokumentov, ale mám niekoľko poznámok. Ustanovenie poskytuje podrobnosti o tom, ako proces stiahnutia by mal fungovať v Európe. To je veľmi užitočné. Okrem toho, si myslím, že je povzbudivé, že komisia sa posúva k vertikálnejšiemu prístupu, čo sa týka nelegálneho obsahu na internete, teda aj oznámenie, aj odporúčanie uznáva, že rôzne druhy obsahu si vyžadujú rôzny právny prístup a zároveň tento dokument nemôže e, strácať z ohľadu to, že stiahnutie obsahu bez ohľadu na jeho povahu bude z praktického hľadiska predstavovať e, isté podobnosti je však eh, potrebné zvoraziť niekoľko upozornení. Jeden z problémov v tomto oznámení aj v odporúčaní je, že sa venujú proaktívnym povinnostiam pre aktérov aj eh, čo sa týka využívania automatických eh, reuploadovčných filtrov a taktiež abstraktnejší prístup pri určení akékoľvek nelegálnej činnosti, ako už som naznačila zavedenie povinností prijať takéto opatrenia by spôsobilo vážne problémy aj čo sa týka článku 15 smernice, aj tiež čo sa týka charty základných práv. Tiež by som rada upozornila, že oba tieto dokumenty sa veľmi opatrne stávajú k tomu, ako formulujú tieto aspekty. Uvádza sa tam, že chcú vyzvať e, k podpore ďalšieho vývoja takýchto technológií, že poskytovateľi a operátori by mali urobiť všetko preto, aby prijali proaktívne opatrenia vzhľadom na právne problémy, ktoré sú spojené s zavadzením takýchto um, povinností, proaktívnych povinností. Prijať proaktívne opatrenia je nevyhnutné podľa mňa postupovať veľmi opatrne. Tieto ustanovenia by sme mali mať na pamäti aj v ďalšom procese pozornosť by sa mala venovať reaktívnym, neproaktívnym povinnostiam a tiež by sa mali e, upraviť povinnosti stiahovania obsahu nad rámec e, ustanovenia Safe Harbor, aby sa malo vychádzať z pravidel bezprostrednej zodpovednosti, aj to bol významný krok vpred. V súčasnosti sú harmonizované pravidlá, ktoré hovoria, kedy nie je právna zodpovednosť poskytovateľa, nie je však informácie o tom, kedy by mali nezodpovednosť, to by sa malo napraviť. Ale samozrejme, zohľadom na to, čo som už spomenula, na úvod. Dúfam, že tento stručný úvod bol užitočný. Ak budú nejaké otázky, veľmi rada na ne odpoviem. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne za vaše vyjadrenia. Teraz prechádzame k ďalšiemu rečníkovi. Je, je to pán Joe McNamee z Edry. Nech sa páči. Ďakujem. Pani predsednička, ďakujem aj ja za pozvanie. Máme pripravené spoločné vyhlásenie s, spoločno, s Európskou sieťou na boj proti rasizmu. Tiež je to k dispozícii vo vytlačenej verzii. Ja sa venujem otázkam nelegálneho obsahu už 20 rokov a v priebehu týchto 20 rokov som nikdy nezaznamenal skutočný reálny pokus nápravy okrem jednej vynikajúcej konzultácie komisie v roku 2012 až pričom výsledky tejto štúdie neboli nejako využité, boli úplne prehliadnuté. V aktuálnej iniciatíve tiež som nikdy nebol svetkom e, skutočnej snahy vyhodnotiť e, mechanizmus individuálnej spolupráce v akékoľvek podobe. Teda ani zďaleka si tu neplníme svoje povinnosti riešiť tento problém holisticky. Chcel by som sa vyjadriť k trom aspektom internetovej spoločnosti v našej spoločnosti, v našej e, v našom okolí e, by mali mať jasne stanovenú úlohu, tiež e, verejné orgány by mali mať jasnú povinnosť v definícii legálneho a nelegálneho obsahu a tiež e, by sa mala jasne určiť, kde je hranica medzi nelegálnym a legálnym obsahom. Manfred Weber, predseda skupiny EPP, sa nedávno vyjadril, že Facebook už má údajne podľa neho príliš veľa právomocí v rukách. To je pravda. A nemusím ani spomínať právomoci, ktoré má Google. Je pravda, že neexistujú žiadne záruky pred nejakým ľahkovážnym regulovaním obsahu. Google eh, zasiahol do obsahu o LGBT na internete, taktiež, eh, taktiež zasiahol do zverejňovania videí na YouTube, čo sa týka rôznych ženských združení. Mariete Šiake a jej video o európskej diskusii o exportných kontrolách. Aj toto YouTube stiahol. Je teda ľahké a príjmete tieto internet spoločnosti, aby veci stiahovali z internetu viac pravde zodpovednosti, viac verejného tlaku. To je to, čo zaberá. Ale neexistujú mechanizmy na to, aby toho robili menej, alebo aby sa k tomu stavili vyváženie, alebo aby ne zmazávali legálne obsahy alebo aby konali transparentnejšie. V oznámení a v odporúčaniach komisie e, zaznievajú veľmi e, inšpiratívne vyjadrenia. Komisia dúfa, že súkromné firmy sa budú snažiť presadiť e, efektívne mechanizmy nápravy, ale úvodné strane 13 odporúčania uvádza, že existuje právo tiež na e, zmluvný záväzok, teda firma má právo tiež žiadať e, o výrazné obmedzenie v prípade, že to od nich žiada právny rámec. Mali by sme si teda dvakrát alebo možno aj trikrát rozmyslieť, e, či chceme, aby tieto firmy mali moc ovplyvňovať našu, dem- demokraciu. Je mnoho firiem, a to zdôrazňujem, okrem Google a Facebooku a regulácia internetu ako by, by pozostával iba z Google a Facebooku, tak eh, bude mať za následok, že naozaj na internete budú len Google a Facebook, ale tieto subjekty majú svoju úlohu v boju proti nezákonným obsahom. Toto musí prebiehať eh, v celostnom prístupe a takom širšom rámci. Tiež si musíme uvedomiť, že kroky poskytovateľov sú veľmi povrchné už vo svojej povahe. Akékoľvek kroky, ktoré sa požadujú od operátorov, najmä čo sa týka nezákonných obsahov alebo proti nezákonnému konaniu si musia vyžadovať aj kroky verejných orgánov, inak vzniká beztrestnosť, inak eh, sa zamerávame na, na eh, symptóm ani na príčinu. Anna Maria Koraca Bild, vaša kolegyňa, odvedla obrovský kus práce ako správodajkyňa vo svojom uznesení o ochrane práv detí. To bolo prijaté veľkou väčšinou v decembri mnoho roka. Toto uznesenie parlamentu naozaj stojí za to, aby si ho všetci prečítali, aby e, sa oboznámili. Of, of the Commission on some points. Paragraph D of the resolution adopted by the Parliament points out that the Commission's implementation report – štatistiky, ktoré sú k dispozícii, sa netýkajú stiahovania um, informácií z internetu ani pedofilného materiálu. Tiež sa e, nevyjadrujú k rýchlosti stiahovania s jednou výnimkou. Tiež to nie sú štatistiky frekvencie následných krokov. Tiež to nie sú štatistické údaje o tom, aké kroky sa neprijali preto, aby to nezasiahlo do vyšetrovaní, tiež sa tu neuvádza, ako často uložené informácie orgány činné v trestnom konaní využili pri vyšetrovaní. Naozaj je na mieste otázka, o čo pre Boha sa snažila komisia vo svojej vykonovacej správe, keď toto všetko tam chýba. A takáto otázka je na mieste. Nariadenie Europole e, zavádza Europolu povinnosť e, zasahovať v prípade závažnej trestnej činnosti a obrátiť sa na poskytovateľov internetových služieb e, so žiadosťou o dobrovoľnú pomoc. Prečo sa prijalo rozhodnutie o obsahoch, ktoré sa týkajú závažnej trestnej činnosti? Prečo je to len na dobrovoľnej báze? Z pohľadu základných práv to je jednoznačne proti článku 52 charty a z pohľadu orgánov činných v trestnom konaní komisia potvrdila vo svojej odpovedi na parlamentnú otázku, že vôbec nevie, či a ako často informácie o nezákonných obsahoch na úrovni Europolu sa preverujú a prešetrujú. Ja vás môžem informovať o tom, že nie sú žiadne záruky preto, aby sa dôkazy nemazali u týchto internetových firiem po takomto upozornení od Europolu. V aktuálnej situácii Europol zašle upozornenie, ktoré súvisí so závažnou trestnou činnosťou poskytovateľovi, pričom nie sú žiadne pokyny o uchovaní príslušných údajov. Komisia nebola schopná ani odpovedať na otázku, či takéto upozornenie Europolu znamená, že sú splnené aspekty, ktoré stanovuje smernica v elektronickom obchode. Možno si kladete otázku, či toto je vhodný prístup k prístupu trestnej činnosti závažnej povahy um, podľa nás nie je. Ako to teda napraviť? Oslovili sme komisárku Gabriel, aby sa zaviedli jasné pravidlá ochrany dôkazových materiálov a tiež sme ju požiadali, aby to organizovala v troch prúdoch. Poprvé jasne, aby sa pochopilo, čo vlády a komisia plánujú urobiť v kontexte článku 52 charty, ako sa to má prijaviť v praxi, keď hovoria o povinných či dobrovoľných opatreniach z hľadiska obmedzenia prístupu k informáciám. Ďalej po druhé, je potrebné e, vyšetriť e, celý rad dopadov e, politických rozhodnutí a opatrení, ktoré bola snaha prijať. A po tretie, sa musíme zamerať na naše skúsenosti 20 rokov dobrovoľných opatrení, čo nám prinieslo, čo fungovalo, čo nezabralo, a snažiť sa zohľadňovať v prvom rade ľudské práva v revizných procesoch a tiež mať záložné mechanizmy v prípade, že sa veci nevyvievajú tak, ako by sme chceli. V prípade existencie takýchto dobrovoľných aspektov sa na to zabúda, neexistuje žiadne revízia, žiadny mechanizmus záložnej povahy, žiadne zhromažďovanie dôkazov. Všetky dáta, o ktoré sa žiada vo oznámení a odporúčaní, sa týkajú len toho, čo sa má zmazať a ako rýchlo nie aký to má dopad, či to nejako súvisí so zločinnosťou, e, vôbec nie. Ide tu len o rýchlosť a to nie je správny prístup. V budúcnosti budeme musieť vychádzať zo doterajšej skúsenosti, nebudeme môcť delegovať e, e, túto zodpovednosť na iné subjekty. Oznámenie odporúčanie komisie nevychádza zo skutočných dôkazov v praxe a môže spôsobiť ešte viac škôd ako užitku. Existujúce opatrenia sa musia naročne vyhodnotiť z hľadiska ich trvácnosti, vyváženosti, proporčnosti. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako to napraviť, tak aby to fungovalo lepšie. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje ďalšia rečníčka, pani Daphne Keller, ktorá je zo Stanfordskej univerzity. Ďakujem. Ja mám aj prezentáciu aby som podložila svoje vystúpenie. Ďakujem za zorganizovanie tohto podujatia, za to, že mám slovo. Venujem sa eh, nezákonnému obsahu na internete už mnoho rokov a tiež som sa zameriavala konkrétne eh, na aspekty súvisiace s Googlem a teraz pôsobím na Stanfordskej univerzite. horizontálne zameranie tohto stretnutia je dobre nastavené. Domnívame sa, že tieto subjekty majú toho viac spoločného, ako eh, než čo ich rozdeľuje, čo sa týka procesov, eh, poznania, aké aspekty právnej zodpovednosti tu existujú. Tiež sú tu Napríklad v prípade materiálu o zneužívaní detí. To je považované za eh, nezákonné vo väčšine právnych systémov a je možné to stiahnuť. Vo všeobecnosti sú stanovené tri politické ciele. Ako už povedal Joe, je tu jasná tendencia venovať sa len tomu prvému eh, cieľu. Prvým cieľom je dosiahnuť stiahnutie nezákonného obsahu z internetu. Ďalej po druhé, chrániť zákonné obsahy na internete a činnosť, aby sa to nestiahovalo z internetu nežiaduco a tiež to súvisí s technickou inováciou a rastom. K tomu tretiemu aspektu sa nebudem vyjadrovať. Pokúsim sa o vyváženie tých prvých dvoch cieľov a tiež ako zákon, ktorý nezaručuje túto rovnováhu, môže jednak poškodiť užívateľov internetu, občanov Európy a tiež byť v rozpore s chartou EÚ aj s dohovorom o ľudských právach. znižovanie množstva nezákonného obsahu na internete je téma, o ktorej sa hovorí veľa. Je jasné prečo. Je snaha, aby aj firmy boli súčasťou tohto procesu sťahovania, tiež aj platformy majú svoje povinnosti, um, pretože zatiaľ nie sú príliš uh, zainteresované tohto procesu, ani čo sa týka rýchlosti, ani technického vybavenia. Nedá sa mi prezentácia posunúť ďalej. E, budem teda hovoriť o ochrane zákonného obsahu na internete. Zle nastavený zákon o priamej zodpovednosti spôsobuje, že platformy vzťahujú zákonné obsahy. E, to je e, podložené mnohými príkladmi. Mám tu celý súbor konkrétnych príkladov. Keď tomu došlo, vieme, že tieto problémy vyplývajú z ľudského pochybenia. Na to upozorňujú e, po väčšine tejto štúdie a tiež e, vieme, že sú tu problémy, ktoré súvisia s filtrovaním chybieb. E, uvádzam tu dve štúdie, ale je tu akési informačné vákuum k tejto téme. A tu nadvezujem aj na kolegové slova. Je neuveriteľné, že sme tak ďaleko v procese zvažovania povinných filtrov bez toho, aby sme mali skutočne vedecké podložené dôkazy o tom, ako to funguje. Dôsledky prílišného sťahovania sa často prejednávajú ako aspekt slobody prejavu, ale to len čiastočne platí. E, je to totiž iba také povrchné popísanie problému, pretože takéto rozsiahlé. E, tak veľa z našho života sa deje na internete a tiež čoraz viac aj deti budú e, svoj život žiť na internete. Narušenie a tiež stiahovanie obsahu z internetu o mnoho viac naruší tento priebeh, než len vyjadrenie v bežnom zmysle tiež sa to naruší na úrovni obchodnej činnosti, biznis činnosti. Tiež e, už máme konkrétne príklady zneužívania E, takýchto falošných tvrdení, aby e, sa podkopala konkurencia. Tiež to má dopad na spotrebiteľov. Nedávno som bola e, v radiovom programe s Africkou Američankou, ktorá uploadovala na internete na Facebooku dôkazy o tom, že jej deti boli úplne hrozným spôsobom zneužité. Facebook to omylom zablokoval, zistila, že sa nemohla nikam inám prihlásiť, pretože používala Facebook eh, na všetky ostatné prihlásenia, na spravodajské portály, na nákupné portály a tak ďalej. Teda môže to mať dopady naozaj eh, ďaleko siahle. Tiež eh, to súvisí s ochranou súkromia, tiež to súvisí s našou súkromnou komunikáciou, s priamými správami, s WhatsApp správami. V minulosti by sme to hovorili priamo z oči v oči našim priateľom a rodine, teraz sa všetko prebieha na platformách. Myslím, že sa to nedostatočne ešte skúma z hľadiska toho, ako neustále monitorovanie a tiež sledovanie platformiem vlastne odzrkadľuje takú formu sledovania, ktorá by mala byť a je zakázaná v praxi. Teraz sa chcem pozrieť na konkrétne prípady sťahovania nebezpečného materiálu, dajme tomu v kontexte boja proti extrémizmu a proti terorizmu v každom kontexte, v ktorom sú stanovené a právne a finančné stimuly na sťahovanie nelegálneho obsahu. Je tam tiež motivácia sťahovať aj rôzne iné druhy obsahu, ktoré môžu byť nelegálnej povahy. V prípade eh, potenciálne teroristických obsahov tento Ehm, dajme tomu, záber pokrýva ľudí, ktorí hovoria eh, po arabsky, eh, ktorí hovoria o islome, ktorí hovoria o imigračnej politike, ktorí hovoria o vojenskom zásahu Spojených štátov v Iraku. Teda je tu jasný model, eh, kto je tým poškodený a tento model má diskriminačný účinok. Okrem toho, to tiež má dopad aj na spravodlivosť. Sýrske archívy tu je snaha zdokumentovať e, zločiny proti ľudskosti a porušovanie ľudských práv. Neustále má problémy s tým, že sa ich videá stiahujú z YouTube, pretože filtre ich považujú za obsahy, ktoré e, tam vkladajú skutoční teroristi. Dosť výrazne to bráni procesu spravodlivosti nielen aktivitou vlasti ľudských práv, ale tiež v snahe prenesledovať zločiny. And finally, there are a potom sú tu aj e, otázky verejného poriadku a bezpečnosti. Požiadavky na stiahnutie takéhoto obsahu plynú z, e, zo snahy zabezpečiť bezpečnosť a verejný poriadok. Ale vyžaduje si to podľa mňa e, predsa len vhodnejší, lepšie nastavený prístup. A potom sú v návrhu komisie špecifické nástroje Filtry eh, sú eh, výkonné, ale môžu robiť chyby. Hm, to ukazujú rôzne výskumy a treba ich urobiť ešte viac. Potom eh, ľudská kontrola hm, práve výsledku práce filtrov je takisto dôležitá. Ale všetky tie chyby, ktoré teraz nastávajú, no, máme na to už 15-ročné empirické dôkazy, tak tieto chyby urobili najmä ľudia. Ale pretože, a práve preto, že tu máme dôkazy o tom, že v podstate implicitne alebo explicitne tí, tí, tí ľudia boli nejakým spôsobom zaujatí. E, to znamená na zabránenie e, takým e, chybám potrebujeme určité procedurálne zábezpeky, aby boli zabezpečené práva ľudí. A práve tá možnosť e, jednotlivcov ohradiť sa proti odstráneniu obsahu, um, tá sa často e, nevyužíva. Napríklad e, materiály, ktoré uploadovali svetkovia napríklad z vojnových zón a podobne. Um, samozrejme, to môže byť niekedy aj nebezpečné pre týchto ľudí. Takže pochopiteľne právo a právny systém môže situáciu zlepšiť, napríklad e, prístup verejnosti alebo e, e, schochovských inštitúcií k niektorým videám, napríklad, ktoré sa týkali teroristických aktov. To môže byť veľmi cenný materiál. Takže ide o to, aby sa vytvorila určitá rovnováha ale toto je celkovo veľmi zložitý ekosystém. Dokonalé riešenie asi neexistuje. A e, ak chceme nejaké riešenie, musíme ho veľmi dôkladne e, zvážiť e, a samozrejme tie rozhodnutia, ktoré sa príjmu musia tomu zodpovedať. Ďakujem vám veľmi pekne. A posledný rečník v tomto paneli je Lord Richard Allen, podpredseda eh, Facebook strategické riešenia. Ďakujem pani predsedajúca, ďakujem za pozvanie. Ja by som sa chcel zamerať na štyri oblasti. Jednak efektivita eh, smernice o elektronickom obchode eh, vzhľadom na platformu, ktorú vytvára a potom zodpovednosti tej platformy. Jednak tu máme teda otázku zodpovednosti a E, to v tých dvoch e, e, zmysloch v angličtine responsibility a liability. Viem, že do niektorých jazykov sa to prekladá stále jedným slovom, ale ide o ochranu a tak ako to už zdôraznili experti, experti, aké nástroje máme, ktoré môžeme použiť. No a potom chcem hovoriť o zložitosti niektorých rozhodujúcich, rozhodovacích procesov a o tom, aké máme skúsenosti na vnútornom trhu, pokiaľ ide o túto zložitosť, e, pokiaľ ide o definovanie e, toho, čo to je vlastne e, zákonný obsah. Tie definície nie sú vôbec jednoznačné. Čo je to vlastne zákonné? To je, to je veľmi zložité. A treba sa opierať o mnohé právne zdroje v tomto prípade. Ja mm, si myslím, že e, e, kľúčová e, vec, ktorú nám smernica umožňuje, je vytvárať alebo nastavovať tie hranice priateľným spôsobom pre ľudí, ktorí využívajú internet. A tá situácia by bola podľa mňa bola veľmi odlišná, keby naše také platformy, ako je tá naša, museli obmedziť svoju činnosť práve vzhľadom na striktné požiadavky, eh, ktoré sa týkajú zodpovednosti. Takže eh, to, že sa eh, teda mm, udeli výnimka, mm, pokiaľ ide o mm, zodpovednosť ohľadom konkrétneho obsahu, samozrejme, to je veľmi dôležité, ale Dôvod, prečo to všetko tak dobre fungovalo, je ten, že sa ľudia väčšinou správajú rozumne, keď používajú platformy, ako je naša. Ja budem hovoriť o niektorých oblastiach, v ktorých sme eh, pracovali, spolupracovali s Európskou komisiou na riešeniach eh, v oblasti zodpovednosti a tam sa snažíme teda definovať eh, otázku tejto zodpovednosti. A pokiaľ ide o bezpečnosť a zodpovednosť. Ja si myslím, že je dlhá tradícia spolupráce medzi rôznymi spoločnosťami a komisiou a myslím, že všetci teraz veľmi dobre chápu, aké sú výzvy a potreby, a pokiaľ ide o boj proti terorizmu, tam samozrejme e, takisto úzko spolupracujeme s komisiou, tam sa vykonalo veľa práce a nastal výrazný pokrok e, a pomerne rýchly e, pokrok vďaka tomu, že sa ľudia spojili. A je to zároveň aj veľmi dôležitá politická otázka v Európskej únii za posledné dva alebo tri roky a myslím, že e, sa podarilo vytvoriť e, aj veľmi dobrý e, kódex správania sa spoločne s spoločnosťami. A takisto aj memorandum sa podarilo vypracovať na celoeurópskej úrovni v spolupráci so spoločnosťami, ktoré sa v tejto oblasti angažujú. Takže priemysel, politici, experti, na mm, tieto mm, relevantné otázky, ako je napríklad boj proti terorizmu alebo ehm, mm, bezpečnosť detí. Ehm, myslím si, že všetci teda sa spojili a je to ukázkou toho, ako sa dá dosiahnuť pomerne výrazný pokrok, keď je e, dobrá vôľa, keď si ľudia uvedomia, aký majú spoločný problém a keď sa snažia hľadať kreatívne riešenia. Takže e, keď sa vrátim k tomu pôvodnému bodu, a tá smernica o elektronickom obchode funguje dobre, najmä e, pretože e, väčšina občanov v Európskej únie nemá v úmysle e, robiť nejaké protiprávne kroky a to, čo je protiprávne, sa týka v podstate malej časti populácie, pokiaľ ide o zneužívanie detí alebo teroristické aktivity a podobne. Tam sa snažíme o preventívne opatrenia, aby sa takýto obsah nedostával na internet Máme systémy na filtrovanie, eh, ktoré nie sú podmienené nejakými konkrétnymi eh, právnymi eh, režimami. Naši kolegovia z Microsoftu takisto vyvinuli podobné sem prostriedky a to nám umožňuje zabrániť napríklad u umiestňovaniu e, obsahu na internete, ktorý, sa, ktorý napríklad e, sa týka zneužívania detí a podobne. Pochopiteľne je to vždy otázka e, práv, zákonnosti, ale my máme vždy možnosť vyhodnotiť konkrétny prípad a odstrániť takýto obsah z internetu, ak je vyhodnotený ako nezákonný. Myslím, že tá istá metodika teraz sa už aplikuje aj na boj proti terorizmu, pokiaľ ide o propagandistické videá, napríklad islamského štátu, Al-Qaida a podobne. Tie sa odstraňujú. Táto riešenie samozrejme nemôže pokryť všetky skupiny, kde e, je ten obsah menej e, jednoznačný a e, pochopiteľne závisí aj od kontextu, v ktorom sa ten príslušný obsah vyskytuje, napríklad videá al a podobne. Um, takže treba to rozlišovať napríklad medzi spravodajstvom a propagandou. No a samozrejme, my sa zameriavame najmä takých ľudí, ktorí si vytvárajú účty s nekalými úmyslami ehm, na našich platformách. Pochopiteľne je potrebný aj systém e, predkladania správ, aby nám ľudia mohli nahlasovať e, nezákonný obsah. A potom aj jazyková podpora je veľmi dôležitá. E, napríklad e, Facebook EU e, podporuje 48 rôznych jazykov, v ktorých nám môžu ľudia posielať správy, takže sme schopní pracovať vo 48 jazykoch, to je dobré, to je pomerne veľký rozsah. Ale ale pre menšie spoločnosti, napríklad, ktoré sú ešte len v začiatkoch, práve jazyková podpora môže byť pomerne veľkou prekážkou, najmä pri vyhodnocovaní napríklad nenávisných verbálnych prejavov to e, pochopiteľne vyžaduje veľmi, veľmi hlboké porozumenie konkrétnemu jazyku, aby sa to dalo vyhodnotiť, ale jednou z najťažších oblastí, a pokiaľ ide o zložitosť rozhodovania, to, je práve, e, to sú tie nenávisné e, verbálne prejavy, pretože napríklad keď odstraníte slovo alebo dve, alebo zmeníte čiarku a podobne, tak v podstate aj z vtipu môžete vytvoriť nejaký nenávistný prejav. Takže tu treba chápať veľmi dobre všetky tie nuancy a je to predmet pre diskusiu. A pochopiteľne toto je takisto veľmi rôznorodné v celej, e, naprieč Európskou úniou, e, rôzne typy nenávistných výrokov a podobne. pochopiteľne v tom je skutočne veľ, veľká rozmanitosť, pretože v niektorých krajinách potom je e, konkrétne vyjadrenie vždy e, nezákonné, v iných krajinách sa to nemusí hodnotiť tak jednoznačne a podobne, takže tam je veľká rozmanitosť. A samozrejme, my e, sa to snažíme akýmsi spôsobom zmapovať postupne, ale ak chcete pomôcť napríklad internetovej spoločnosti, ktorá ešte len začína, práve v tom, aby teda bola schopná e, dodržiavať e, súlad, tak e, treba poskytnúť takej spoločnosti najmä nejakého sprievodcu o tom, čo je protiprávne alebo, prá- alebo zákonné alebo nezákonné v Európskej únii. My sme napríklad boli pomerne doskritizovaní za to, že sme zverejňovali e, naše štandardy e, toho, čo sa môže alebo čo sa nemôže hovoriť a podobne. Ehm, ale je to veľmi zložitá otázka. Druhá otázka je, sú usmernenia ohľadom toho, e, čo je teda nezákonný obsah. Samozrejme, opäť sa vraciam k smernici o elektronickom obchode Ehm, máme celý rad vecí, ktoré samozrejme sú jednoznačne zákonné, niektoré sú zase jednoznačne zákonné a potom je tá celá taká sisivá zóna medzi tými dvomi. Ehm, takže to je zatiaľ z mojej strany všetko. Ja som ehm, a veľmi rád odpoviem na všetky otázky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám všetkým štyrom za vaše postrehy. A teraz by som začala otázkami a odpovediami a Julia Reda. Ďakujem veľmi pekne. Urobilo na mňa hlboký dojem e, to, ako ste uviedli príklady a automatizovaných e, systémov, e, ktoré sledujú tie jednotlivé fenomény v ktoré naďalej existujú v našej spoločnosti. Mne to robí pomerne veľké starosti. Ja som si čítala napríklad správu bulharských používateľov Twitteru, ktorí si stiažovali na to, že ich účty boli zablokované, pretože boli identifikovaní ako, eh, ako ruskí agenti, pretože používali jednoducho eh, eh, azbuku a ten algoritmus to jednoducho vyhodnotil ako činnosť e, e, nežiaducich e, ruských obsahov na internete a samozrejme to bolo vyhodnotené nesprávne len na základe tej abecedy. Takže E, tu vlastne sa dostávame k otázke, akú majú možnosť algoritmy v podstate e, vytvárať akési zákony alebo pravidlá. A v podstate e, je to niekedy efektívnejšie alebo jasne, silnejšie, než sú tie, tie pravidlá, ktoré si tie platformy stanovujú, alebo dokonca možnosti, ktoré majú tí vývojári. Takže otázka je, E, či sa dá nájsť e, nejaké riešenie. E, v podstate je celý rad politických a strategických rozhodnutí o tom, že by sa mali tie algoritmy ešte posilniť, napríklad aj Facebook a a Zuckerberg, keď odpovedal na otázku parlamentu, tak v podstate navrhoval najmä algoritmické filtrovanie ako riešenie pre falošné účty a podobne. Takže ja si kladiem otázku vzhľadom na E, tieto rozsiahle dôkazy e, e, diskriminácie, ktorá je nezôvodnená. Prečo teda sa stále nám dostáva len takéto odpovede, ktorá sa týka práve tých algoritmov od väčšiny veľkých spoločností a keď vidíme, že to nie je odpoveď na daný problém. Takže aký by podľa vás bol najlepší spôsob. E, e, určite by sme mali lepšie harmonizovať naše zákony, s tým jednoznačne súhlasím. Ale zaujíma ma, aké e, sú tie najlepšie postupy, na ktoré by sme sa my ako zakondarcovia mali zamerať. Ďakujem. A teraz pani Mici za SAD. Áno, ďakujem. Ja mám dve otázky. Jednak e, pre Law Darlen, tá sa týka e, škandálu Facebooku, kde e, teda bolo postihnutých veľa používateľov. Takže ako chce spoločnosť presadzovať ten technicky zákonný obsah online? Tu sa zmením o Cambridge Analytica. A čo môže a aké záruky môže Facebook parlamentu poskytnúť, že e, vie aj vymazať, nielen zablokovať e, nezákonný obsah. A potom tá druhá otázka je všeobecná. Ja si myslím, že by to malo znepokojovať každého. Ja som si nedávno prečítala článok e, v Guardiane, ktorý sa týkal toho, ako populárne postavy typu Mickey Mouse a podobne z kreslených seriálov ako e, tieto postavy môžu v podstate ovplyvňovať e, vnímanie e, detí, napríklad keď sa takéto postavičky ocitnú v situáciách, ktoré sú vlastne plné násilia a podobne. A samozrejme, toto sa v podstate podsúva deťom v podobe obľúbených postavičiek. 400 hodín podľa odhadov E, sa e, vlastne dostáva na jednotlivé webové stránky e, každú minútu. A ja by som sa chcela spýtať, ako chce komisia riešiť tento problém, ako chce na to reagovať. No a potom ešte pokiaľ ide o samoreguláciu pri odstraňovaní nezákonného digitálneho obsahu. Toto podľa mňa nikdy nevyrieši tie zložité otázky porušovania autorských práv, algoritmov, a e, v podstate e, otázky e, centier sledovania, ktoré sú financované reklamným priemyslom. Ako toto všetko budeme riešiť? Toto je veľmi dôležité, pretože sa to týka nielen všetkých občanov, ale aj tých najzraniteľnejších členov našej spoločnosti, ktorí si v podstate ešte ani neuvedomujú, že e, sa dívajú na nezákonný obsah, napríklad plný násilia a podobne. Ďakujem. Pani e, Charanzová, prosím. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem. Ďakujem za prezentáciu. Takže povedali ste to správne, že musíme nájsť vyváženosť medzi tým, ako bojovať proti terorizmu, nenávisnými prejavmi, a tak ďalej a porušovaním práv duševného vlastníctva na jednej strane a na druhej strane ako chrániť e, slobodu prejavu, súkromie a tak ďalej. Ako viete, prebehla alebo prebieha veľmi vášnivá diskusia ohľadom reformy otázek autorského práva. Takže sa chcem vás opýtať, myslíte si, že aby sme dosiahli túto vyváženosť, tak musíme mať riadne procedúry a nie len automatizované filtery na publikovaný obsah. Po druhé, aký je rozdiel medzi filtrovaním obsahu, ktorý spadá pod autorské práva a iného obsahu. Ďakujem. Ďakujem, Catherine Styler. Ďakujem aj našim skvelým panelistom. Som veľmi rada, že tu o tom hovoríme môžeme využiť vašu expertízu. Prichádzate vo veľmi dobrej chvíli, taktiež vo výbore pre právne záležitosti sa bude diskutovať o otázkach autorských práv, otázka právnej zodpovednosti, ručenia všeobecných povinností. Toto je veľmi dôležitá téma pre náš výbor, čo sa týka monitorovania. Tak máme tam článok 13. Je možné, že sa to nakoniec povolí. Takže my chceme dosiahnuť vyváženosť. A keď skúmame celú tú situáciu a uvažujeme, ako sa pozná napríklad na extremistický obsah. Je treba zaručiť slobodný internet s zaručnou slobodou prejavu. A máme tu ako zákonodárci určité výzvy. Kristín, vy ste hovorili z právneho pohľadu veľmi presne o judikatúre, o výklade predpisa. Toto je veľmi dôležité. Taktiež je treba sa pozrieť na otázku ručenia, preskúmať situáciu. Ďakujeme za vašu expertízu. Ďalší rečníci taktiež o tom hovorili. hlavné výzvy, ktorým čelíme, ja sa chcem opýtať, v ktorých krajinách sa to robí dobre, v ktorých krajinách je nastolená dobrá rovnováha, od koho sa môžeme inšpirovať, lebo podľa toho, čo ja tu vidím v tomto parlamente, tak sa vyberieme skôr takým extrémnym smerom. Nemôžeme zaručiť vyváženosť, samozrejme chceme zaručiť dodržiavanie slobody prejavu, ale ako to robiť správne? správne? Je to globálna otázka. Nie je to len o nás, čo tu sedíme. Ako vyriešime tieto otázky informovaným spôsobom a dosiahneme túto vyváženosť, o ktorej stále hovoríme. Mňa by zaujímali právne aspekty, čo si o tom myslíte. Zajtra o tom budeme hovoriť vo výbore pre právne záležitosti. A pretože vymazávať legálny obsah ľudí, to by sa nemalo diať. Toto sú predsa základné práva, ktoré musia byť dodržiavané. Ďakujem za vašu prítomnosť, za vaše relevantné informácie. Neviem, či sa môžete pozrieť s rovnakou prezentáciou zajtra do výboru pre právne záležitosti. Určite by nás zaujímalo, čo nám o tom môžete povedať. Aj čo sa týka napríklad tej Pepy Pig. Všetky tieto výzvy, ktorým čelíme, Samozrejme, nemôžeme napríklad memy, nemôžeme ich zakázať, veď to je až neuveriteľné. Niektoré kroky, ktoré boli podniknuté, možno to boj medzi starým a novým svetom. Digitálne hospodárstvo, toto je veľká otázka, je treba nastoliť správnu rovnováhu. Ďakujem. Myslím, že je veľmi jasné z týchto otázok, ktoré tu zazneli, že otázka rovnováhy, vyváženosti je jedno z najväčších víziev, ktorým čelíme v rámci tejto problematiky. Takže by som chcela taktiež podporiť kolegyne. Ďalší aspekt, ktorý tu ešte nebol spomenutý, peniaze, ktoré majú podniky, pretože samozrejme veľké podniky to môžu skrínovať, majú prostriedky, ale menšie podniky môžu mať s týmto problém. Pokiaľ nenastolíme túto veľmi delikátnu rovnováhu, tak nemôžeme pracovať ani na aspekte inovácie. Takže aj toto je moja otázka a odozdávam slovo späť panelistom. Prosím, kto sa chce vyjadriť, tak môžete odpovedať na naše otázky. Um, thank you. I think those were all very interesting questions. Um... Ďakujem, toto sú veľmi zaujímavé otázky. Myslím si, že nebudem hovoriť individuálne k jednotlivým otázkam lebo väčšina z nich hovorila o veciach, s ktorými ja súhlasím. Viacero otázok. Alebo v prvom rade, pokiaľ automatiz- automatické filtry nefungujú, tak ako to vyriešime? Potrebujeme re- reaktívne riešenia, reš- riešenia e, vychádzajúce z notifikácie, z oznámenia. Máme smernicu o elektronickom obchode, ako, ktorá stanovie napríklad e, systém e, oznámenia a e, vymazanie obsahu. Je treba sa pozrieť vždy na detaily konkrétneho režimu, napríklad sa tam hovorí o mechanizme podávania stiažnosti, o načasovaní, ale tie mnohé pripomienky tu boli veľmi vágne. Hovoríme o tom, čo vlastne je treba vymazať, čo je treba urgentne vymazať, vrátanie teda typu obsahu, ktorého sa to týka, ale žiadne špecifické riešenia. Čo to vlastne znamená urgentné odstranenie obsahu? Po druhé, máme teda už na to príslušné postupy. Ako Julia hovorila, aj treba možnosť harmonizovať legislatívu, aby podniky vedeli, aká je situácia, aký obsah je legálny, aký nie je legálny v Európe. A toto by určite pomohlo. Ďalšia súčasť riešenia, podľa mňa osobne, a myslím, že viacerí ďalší panelisti o tom hovorili, je vertikálny prístup. Ja si myslím, že tu je zásadné dosiahnuť spravodlivú rovnováhu, ako to formuloval súdny dvor a taktiež to podporil u ECHR, to je Európsky súdny dvor pre ľudské práva v Štrasburgu. Mali sme tu konflikt medzi jednotlivými základnými právami a toto boli relevantné práva v rámci tých prípadov, ktoré sa dostali pred súd, napríklad eh, práva duševného vlastníctva, právo na vyjadrovanie, súkromie, ochranu údajov. Toto sú správa, práva, ktoré nesmú byť porušené, musia byť absolútne chránené. Takže v týchto prípadoch je treba nastoliť eh, dobrú rovnováhu. Samozrejme, každá z tých stran musí trochu ustúpiť, ale podstata týchto práv zostane nedotknutá. Čo sa týka postupu oznamovania a odstraňovania obsahu, tak sú tam výhody a nevýhody. Myslím si, že toto je bohužiaľ zatiaľ najlepší spôsob, ako dosenúť túto vyváženosť. Samozrejme, tá vyváženosť sa môže posunúť, pokiaľ hovoríme o právach ako napríklad e, o ochrane detí, predovšetkým napríklad z názorňovania e, sexuálneho zneužívania detí, Ďalej tu máme zákaz e, zneužívania, mučenia a nehumaného zaobchádzania. Toto sú absolútne práva, ktoré má v podstate sú nadradené ostatným právam. Taktiež to hovoríme o filtroch, ktoré sú stále lepšie, ale tam stále menej chýb. Napriek tomu, že tam určitá miera chybovosti, tak je to skutočne veľmi malá chybovosť, keď sa pozrieme na celkový rozmer tej záležitosti. Ďalšia vec, na ktorú sa musíme zamyslieť, ako podal Julia, je, či v podstate chceme, aby e, filtre robili za nás správne rozhodnutia. Myslím si, že treba všetko prebiehalo podľa postupov, ktorým veríme, aby sa riadne implementovalo právo, a myslím si, že zatiaľ automatickým systémom a filtrom nemôžeme do takej miery dôverovať. Ďakujem. Toto boli veľmi dobré otázky, ktoré tu zazneli a potreboval by som veľa času, aby som sa k tým všetkým vyjadriť, vyjadril. Čo sa týka smernice o autorských právach, smernica o elektronických e, službách je tam v podstate ponechaná v platnosti a zároveň redefinovaná tak, že už prakticky neplatí. Máme tu aj dve rozhodnutia súdneho dvora, ktoré ale nie sú úplne v súlade s chartou základných práv, ale takto sa legislatíva nerobí. Neurobí sa to tak, že najprv necháte smernicu v platnosti a potom vytvoríte v podstate protirečivú smernicu. Toto nemá predsa žiadny zmysel. Taktiež nedáva zmysel, aby Európska komisia, ktorá napísala článok smernice o elektronických službách, aby obchádzala rozhodnutie Európskeho súdneho dvora. Takto by nemala postúpať Európska komisia. Čo sa týka širšie kontextu, Internet sa stále mení, čo sa týka napríklad e, trestného obsahu, tak tam sa to taktiež mení, sú tam stále prispôsobenia, čo je pravda dnes, nemusí byť pravda o rok a preto je treba mať dobré procesy revízie, musíte sa vždy ubezpečiť, že to, čo ste vytvorili, že funguje. Švédsko napríklad v roku 1996 vytvorilo blokovací systém a nikdy ho nezrevidovalo. Funguje to? Nevieme. Štatistiky máme? Nemáme. Je to kontraproduktívne? Možno? Nevieme. Takže nemôžete sa pozerať na internet, ako keby to bol nejaký statický zdroj a očakávať možno nejaké odhady, očakávať, že budú platné ešte o mesiac alebo o rok, o 5 rokov. Takže v tej európskej legislatíve, v tejto oblasti nemáme dostatok úsilia revidovať možné kontraproduktívne dopady umožniť, umožniť spoločnosti, aby zaviedli vlastné opatrenia, aby si zaviedli nový systém, pretože tie staré nefungujú. Ja som si čítal odporúčania a hľadal som tam člen jednu vetu, ktorá by vyzývala k riadnemu revidovaciemu procesu, tak aby sa predišlo kontraproduktívnym dopadom. Ale žiadna takáto veta tam nie je a takto sa rozhodne nedá vytvárať legislatíva. Otázka, aký je rozdiel medzi filtrovaním e, copyrightu a všetkého ostatného obsahu. Toto je veľmi dôležitá otázka. Dostupnosť e, porušenia obsahu spadajúceho pod e, autorské práva. Tam to je všetko súčasťou širšieho problému. Pokiaľ je to obrázok zneužívania dieťa, tak vytvoriť ho, stiahnuť si ho na počítač, zverejniť ho. Toto všetko je trestné. A keď sa pozrite na komunika odporúča zo strany komisie, tak sa ku všetkému stavíme tak, ako keby dostupnosť niečoho bola jediným problémom, ale to nie je pravda. A týmto chcem povedať, že komisia členská štáty musia byť zodpovedné, musia zaručiť dobrú e, vyváženosť musia zaručiť dodržiavanie základných práv, ako hovorí prípad Telekabel. Musíme bohužiaľ robiť ťažké rozhodnutia. Musíme si plniť naše úlohy, tak aby opatrenia fungovali pre všetky zúčastnené strany. Ďakujem. Taktiež budem hovoriť o tých prekryvajúcich sa aspektoch jednotlivých otázok. Taktiež sa mi nepačilo to, čo povedal Mark Zuckerberg. Nie preto, že z pohľadu Facebooku by na tom bolo niečo zlé, ale kvôli otázke verejného záujmu. Čo sme videli na tom vypočutí, bolo, že zákonodárci chcú, aby sa odstraňoval teroristický obsah. Facebook to chce taktiež. Nechcú mať na platforme nič ilegálne, ale taktiež nechcú byť fórom pre nejakú komplexnú diskusiu, ktorá niekoho nahnevá. Oni môžu odstrániť nejaký prejav, ktorý v podstate nie je protizákonný, ale porušuje ich vlastné pravidla, tak to by nás nemalo prekvapovať. V podstate všetci chceme odstraňovať takéto takéto príspevky, mali by sa vytvoriť príslušné algoritmy a toto by malo zákonodárcom povedať, že je na čase sa pozrieť na druhú stranu obrázku a uvedomiť si, ako e, môžeme riešiť v rámci legislatívy ten problém, že sa bude stahovať e, aj obsah, ktorý nič neporušuje. Čo sa týka smernice o autorských právach, tak možno je to také zjednodušené, ale článok 13 a návrh o filtrovaní je trochu metúci, pretože je tam argument ohľadom hodnôt a v podstate článok 13 vychádza z peňazí. Je tam o obrovské obchodné záujmy na oboch stranách a pokiaľ nemôžeme vyriešiť spor o peniaze bez toho, že by sme znovu vytvorili zásadné technické dizajny internetu, tak to je trochu bláznivé, to nie je dobré. A myslím si, že je trochu neprimerané robiť takéto drastické zmeny vo fungovaní internetu, aby sme tento problém vyriešili. Čo sa týka rozdielov medzi jednotlivými typmi obsahu, mnohí ďalší rečníci, o pár ďalších rečníkov hovorilo, o obrázkoch, ktoré znázorňujú zneužívanie detí a prečo je treba to filtrovať. Môžeme sa z tohoto poučiť, môžeme sa pozrieť na to, prečo sa s týmito obrázkami zaobchádza určitým spôsobom. Je to veľmi škodlivý obsah. Po druhé, je to obsah, ktorý je absolútne rozoznateľný. Nemusíte byť právnik, aby ste si uvedomili, že je to nelegálne. Po tretie, to je obsah, ktorý v podstate nemá žiadny legálny alebo právny kontext. A po štvrté, je určitá miera chybovosti. Napríklad niekto chce v podstate vymazať e, detskú porografiu, vymaže niečo iné, čo si s tým pomýlil, ale takáto chyba je veľmi malo pravdepodobná. Takže takýmto spôsobom by sme sa mohlo, možno mohli postaviť aj k iným extrémne škodlivým obsahom. Hovorili tu niekto o Peppa Pig, napríklad pokiaľ tam je vidieť, že to je jasne e, škodlivý obsah, tak určite prejde týmto testom. Ale ďalšia vec, o ktorej hovoríme, väčšina máme napríklad aj teroristické prejavy, niekedy v podstate neplnia tento test e, tej rozpoznateľnosti alebo jednoznačnej rozpoznateľnosti, napríklad ohovárenie alebo očierňovanie taktiež. Tam je to ešte ťažšie pre platformu, aby vedela, ktorá strana hovorí pravdu, alebo aby robila nejaké komplikované právne testy, napríklad až v Spojenom kráľovstve v Španielsku boli prípady, kde sa hovorí, že platforma by nemala konať sama na vlastnú pes, ale si počkať na rozhodnutie súdu, pretože nemôže posúdiť, čo je legálne a čo nie. Taký to je taktiež právny štandard, ktorý bol vytvorený zo strany súdu aj v Argentíne, aj v Indii. Toto je teda vo svetle ich vnímania základných práv. Na záver, ako dosiahnuť rovnováhu Hovorili sme o procese, hovorili sme o štandarde toho, čo, čo sa v podstate ráta ako vedomosť, hovorili sme o rôznych e, aspektoch. Myslím si, že vždy je lepšie mať väčšiu mieru transparentnosti a nemyslím tým agregované čísla, ktoré vydávajú spoločnosti, ale hovorím tu o prípadoch špecifického obsahu, ktorý bol odstranený a prečo bol odstranený. Napríklad tie teroristické obrázky, to si myslím, že je zrejme, je jasné, že možno niektoré strany by mali mať prístup k takémuto obsahu, aby zistili, prečo sa to stalo alebo ako niektoré veci fungujú. Lord Allen hovoril o tom, že menšie spoločnosti si nemôžu dovoliť vydať 60 eh, miliónov na takéto kroky. To bolo pred pár rokmi, teraz je to asi ešte viacej. A správa Fingstrom a Ekstrom, o ktorej som hovorila na jednej priesvitke, je, že čo týka filtrujúcej technológia príslušných licencií, tak tam tá technológia môže byť síce zastaralá, a v podstate takto malé spoločnosti sú alebo zablokované v technicky neadekvátnych alebo nekonkurencieschopných modeloch. Ja by som začal to prvou otázkou, prečo algoritmy Myslím, že pre vás e, je tu jedna jedinečná e, výzva a síce si týka sa to prvom rade rýchlosti e, tejto zmeny z pravidla. To vysoko prekračuje možnosť regulačného zásahu a ďalej rozsah. Väčšina regulačných systémov je nastavených tak, aby regulovali relatívne malý počet subjektov. Nikdy sme nemali regulačný systém, ktorý by chcel regulovať eh, vyjadrenia stovky miliónov bežných občanov, keď to absolvujú bežne na chodbách, dajme tomu, niekto to nechce regulovať a pritom, keď sa to presunie na internet eh, do elektronickej podoby, odrazu je to súčasťou širšieho rámca a je to snaha to regulovať. Čo sa týka riešení, myslím, že jediné riešenie, ktoré by mohlo spojiť e, autoritu krajinu a taktiež priamu zodpovednosť. E, vy ste samozrejme demokraticky e, priamo zvolení a tiež to sa musí skombinovať s technickými možnosťami firiem, pretože štát si môže vyžiadať istý výsledok, ale či sa nám to páči alebo nie, možno neexistuje technická forma, ako to zabezpečiť zatiaľ. Teda bude to možné presadiť iba, ak internetové firmy budú spolupracovať v tomto procese. Je to teda kombinácia oboch aspektov. Z praktického hľadiska Myslím, že internetové firmy by mali, dajme tomu, eh, komunikovať na úrovni, na úrovni expertných skupín eh, s regulátormi. Už to čiastočne prebieha aj tu v Bruseli. EU eh, e internetové fórum, tí, ktorí sú zodpovední za bezpečnosť EÚ, nás prizvú, my im vysvetlíme, čo presne robíme. Potom nás požiadajú, aby sme sa zamerali, dajme tomu, na menšie firmy, alebo prednesú iné požiadavky. Myslím, že zrejme takýto proces priniesie výsledky, ak jasne pochopíme, kde sú spoločné ciele. Myslím, že my ako občania alebo aj zamestnanci firmy by sme chceli, aby bolo čoraz menej ľudí radikalizovaných, aby čoraz menej ľudí sa utekalo k zbraniam, aby zabíjalo. My chceme dosiahnuť, e, e, aby sa znižila pravdepodobnosť takýchto činov, ale samozrejme to, na čo sa zameriavame, sa môže meniť každý niekoľko mesiacov, možno aj eh, v rámci regulácie aby mali teda tento priestor pre dialog dôvera, samozrejme je tiež dôležitá. Aj v prípade mojej firmy už sme sa viackrát vyjadrili, že sme sa dopustili rôznych chýb, aj vážnych chýb. Musíme sa snažiť získať si späť dôveru Myslím, že sa to môže, môže podariť tak, že tento dialog naozaj bude čo najbohatší a tiež e, chyby, ku ktorým došlo, sa môžu aj zopakovať. E, môžeme, dajme tomu, neprávom stiahnuť legálny obsah, e, potom opavenú stiahnutie nelegálneho obsahu. Snažíme sa minimalizovať tieto chyby, ale máme zároveň aj cieľ a síce znížiť eh, pravdepodobnosť eh, výskytu eh, pedofilného materiálu. Snažíme sa, dajme tomu, na to zamerať. A v tomto procese je možno riziko, že stiahneme niečo aj neprávom. Snažíme sa to minimalizovať, ale s ohľadom na náš vyšší cieľ to podľa nás stojí za za to zaplatiť aj túto vedľajšiu cenu. Čo sa týka blokovania a vymazania vymažeme obsah v prípade, že je to v rozpore s globálne e, prijatými štandardami, tiež obmedzíme prístup e, pre isté zemepisné obsahy, pre dajme tomu obsahy, ktoré sú nelegálne v niektorých krajinách. Čo sa týka, dajme tomu, len niektorých e, užších aspektov obsahu sú takéto príklady, dajme tomu niektoré krajiny, vnímajú e, urážku ako nelegálnu. V iných krajinách e, to nie je nelegálne v pravom zmysle. Teda na to, co sa snažíme prihliadať. A ešte posledná poznámka. My sa snažíme e, o to, aby bol prijatý čo najoptimálnejší režim Existujú aj e, také subjekty na internete, ktoré sa nechcú správať e, zodpovedne, aj keď sú v menšine. V každom prípade, pokiaľ firma je ochotná sa zodpovedne stavať e, k svojej povinnosti, myslím, že sa musíme snažiť o to, aby to bola tá rovnováha, aby o, o čo vyššia zodpovednosť, aby o ten nižšia míra povinnosti. Teda ak my sa teda snažíme robiť tie správne veci, robíme si svoje povinnosti, myslím, že nie je potrebné až natoľko regulovať našu činnosť Mali by sme tiež dôverovať, e, že firmy naozaj budú robiť e, tú správnu vec, čo sa od nich požaduje, ale nesnažiť sa ich nejako blokovať v ich činnosti. Myslím, že to môže byť kontraproduktívne. O mnoho, podľa mňa, optimálnejšie je to e, všeobecné uzrozumenie s tým, že sa všetci snažíme dodržovať tento všeobecný princíp ochrany a z tejto dôvery sa musí potom ďalej vychádzať. Ďakujeme pekne za odpovede na tieto otázky. Týmto sa teda môžeme posunúť k druhej časti nášho vypočutia. Máme tu dvoch a nie troch rečníkov, pretože zastupca členského štátu na poslednú chvíľu zrušil svoju účasť. Máme teda dvoch rečníkov, najskôr pán Michal Fejks, ktorý zastupuje Seznam CZ a potom je tu pán Marko Pančiny, ktorý zastupuje Google YouTube. Máte maximálne 10 minút každý. Najskôr teda pán fake, nech sa páči, zo stránky Seznam CZ. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem aj za to, že ja dostávam priestor vyjadriť sa k odporúčaniu komisie a k tomu, ako to zapadá do bežného fungovania podľa môjho vnímania. Volám sa Michal Fakes zastupujem takú stredne veľkú alebo menšiu platformu Seznam CZ z Českej republiky. 90% českej populácie používa naše služby. V absolútnych číslach sa nemôžeme samozrejme porovnávať s firmami ako je Google alebo Facebook, ale v každom prípade ešte stále platí, že máme obrovské skúsenosti s um, bojom proti nezákonnému obsahu na internete, teda dúfam, že aj ja prispejem k užitočnosti tohto podujatia. Nie som právnik, som skôr podnikateľ. Spustil som túto firmu v roku 2004 ako odborník na IT, potom som sa posunul až na pozíciu zástupcu generálneho riaditeľa. Teda poznám vývoj veci, e, keď sa firma rozrastá z 50 e, zamestnancov na e, takmer 1500 zamestnancov a milióny užívateľov v Českej republike aj v Slovenskej republike. Teda zrejme môj pohľad bude o niečo iný než e, rečníci, ktorí sa e, vyjadrili v prvom paneli. Od začiatku fungovania našej firmy boj proti nezákonnému obsahu e, sa ukázal ako nevyhnutnosť. Nie preto, že vznikol tento nedávny politický záujem, alebo že vznikla regulácia, pocitovali sme potrebu jednoducho to robiť. A to z jednoduchých dôvodov. Naše služby musia byť priateľné z pohľadu našich užívateľov. Vďaka tomu totiž dokážeme držať krok, teda respektíve predbehnúť konkurenciu. Predpokladám, že každá firma sa k tomu stavia rovnako. Užívateľia vnímajú naše služby, oni posudzujú e, náš výkon, každému záleží na značke firmy. Ako sme videli, aj Facebooku na tom záleží. Ja chápem, že komisia má záujem sťahovať nezákonné obsahy. Nesúhlasím so všetkými formami prístupu k tejto veci, ale vyjadrím sa k niektorým aspektom, ktoré považujem za najkontroverznejšie v tomto odporúčení komisie. Poprvé, presadzovanie toho, čo už máme, tak to by som to nazval, keď hovoríme o obsahu, ktorý vytvárajú užívateľa, vždy hovorím o tom, že je potrebné lepšie presadzovať pravidla, ktoré sú už prijaté na národnej úrovni a EU úrovni. My sa snažíme pomôcť eh, orgánom eh, zistiť, kto je páchateľom a orgány potom majú povinnosť ich potrestať. Eh, obávam sa však, že z európskej úrovne zaznieva prístup skôr, aby boli potrestané platformy. To je totiž jednoduchšie, než chytiť skutočných páchateľov. Tiež boj proti terorizmu podľa mňa je už pokrytý v legislatíve vnútroštátnej európskej. Teda podľa môjho skromného názoru presadzovanie toho, čo už máme v platnosti, všetkých pravidel, ktoré sú už vytvorené, je dôležitejšie než pripomínanie ona firmám, aby si oni eh, plnili svoje povinnosti stiahovaní obsahu. A ďalej, druhá poznámka. Nežijeme vo veku Star Wars, rozhodne to neplatí pre našu firmu Seznam CZ. Nesúhlasím s značením komisie, eh, čo sa týka automatizovaných riešení eh, pri mazaní a stiahovaní obsahu umelá inteligencia z môjho pohľadu zatiaľ nie je na takej úrovni, aby sme dokázali rozlišovať e, tie odchylky medzi zákonným a nezákonným obsahom. Čo sa týka obsahu alebo textu, e, človek to dokáže posúdiť o mnoho efektívnejšie a človek e, samozrejme je tvor omylný a to je ten najväčší problém v súčasnosti. Nemáme 100% záruku v prípade, že máte viac ako niekoľko desiatok užívateľov vašich služieb. Väčšina nezákonného obsahu um, je vytvorená ľuďmi, ktorí majú skúsenosti, pričom uh, nie je celkom zosúladený mechanizmus sťahovania týchto obsahov. Je mnoho foriem, ako uh, obísť uh, naše automatizované procesy. To súvisí aj s tým, čo sa nedávno uviedlo aj v kontexte smernice o copyrighte a s tým spojenými cieľmi. Ďalej, čo sa týka časového rámca, ja chápem, akú motiváciu má komisia. Um, uploadovaný obsah je najviditeľnejší v priebehu niekoľkých hodín po tom, čo sa vyskytol na stránke, ale eh, hodinový reakčný časť by znamenal, že 24 hodín mi v každej online firme by musel byť niekto, kto by to sledoval ďalej. Notifikácie nie vždy sú v súlade s oficiálnymi postupmi a nie vždy sú pre nás dostatočne jasné, aby sme ich mohli vykonať. Tiež vhodné riešenie by podľa nás Mm, spôsobilo problém pre menšie firmy, pretože administratóri by museli veľmi rýchlo reagovať. Menšie firmy majú iba niekoľko zamestnancov a nie je možné, aby to sledovali 24 hodín denne, ak sa stanoví takýto krátky reakčný čas ďalej. Nechcete z nás urobiť Big Brother eh, v očiach našich užívateľov. V prípade, že sa zachytí problémový obsah, a ak sa okamžite zasiahne, e, znamená to, že užívateľ bude mať pocit, že je neustále sledovaný, to bude problémové. A je v súvislosti s inými službami, ktoré poskytujeme, napríklad e-mail, tam je dôvera naozaj výsostne dôležitá. Žiadne administratívne bremeno si už ďalej neželáme. Ja podporujem zverejňovanie správ transparentnosti, teda zverejňovanie informácií o počte a o metóde spracovania oficiálnych a iných upozornení nelegálneho obsahu a tiež ako sa to spracúva, tako sa to uvádza v odporúčaní. To je ďalšie administratívne bremeno a nechápem, ako nám to pomôže bojovať proti nezákonným obsahom na internete. E, ďalší aspekt. E, my sme zodpovední e, za činnosť týchto dôverníkov, eh, ktorí eh, sledujú výskyt eh, takýchto nezákonných obsahov. Máme s tým už aj nedávne skúsenosti, keď sme chceli bojovať proti falošným správam. Spravidla tieto tzv. dôverníci majú svoje vlastné kritériá, svoj vlastný pocit toho, čo považujú za správne, čo nesprávne. A nevždy to zapadá do vnímania vašich pracovníkov. Teda nevždy je to celkom užitočné. Existujú mnoho iné spôsoby pre firmu, ako sa s tým vysporiadať. Pomoc e, nepriateľom, to je ďalšia poznámka. Keď je snaha podporovať spoluprácu medzi podkladateľmi e, služieb, podľa mňa to môže fungovať len na dobrovoľnej úrovni postupovanie, skúsenosti, zručnosti či technických riešení o tom, aké postupy sú najvhodnejšie, sa nemôže požadovať ako povinnosť. Tiež by sme mali opatrenie narábať s povinnosťou firiem zverejňovať svoje IT procesy. To je predsa súčasťou obchodného tajomstva. Ehm, mám pocit, že keďže eh, sme vnímaní ako subjekt, ktorý nespolupracuje s verejnými subjektami, sme vnímaní ako tí zlí. Ja si myslím, že pre menšie firmy je eh, veľmi zložité plniť všetky tieto požiadavky, ktoré e, sa na nich uvalujú z, e, zo štátnej správy. A to nespôsobuje len regulácia, ale aj samoregulácia, ktorá funguje v tomto sektore. Musíme sa zameriavať na jadro našej činnosti, nie na diskusie s verejnými orgánmi, preto je naše vlastné rozhodnutie, ako sa vysporiadame s upozorneniami od verejných orgánov. K tomuto nepotrebujeme žiadne odporúčania alebo reguláciu. Zrýchlené postupy, ako sa to uvádza v odporúčaní, už existujú, pretože ich existencia sa už ukázala ako nevyhnutná v minulosti. A tiež um, nástroje na upozornenie už existujú a oni sa už osvedčili v minulosti ako nevyhnutné. To je všetko, čo som chcel uviezť. Veľmi rád odpoviem na ďalšie prípadné otázky v rámci diskusie. Ďakujem. Ďakujeme. Ďalej pán Pančiny, ktorý zastupuje Google YouTube. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem aj ja za slovo. Ja mám aj niekoľko stránok prezentácie. Našim cieľom dnes je poskytnúť vám prehľad o nášom prístupe k stiahu nezákonného obsahu na internete a tiež poskytnúť pohľad firmy, ktorá sa domnieva, že nežijeme na divokom západe, že sú jasné pravidlá, ktoré sa dodržiavajú a je našou povinnosťou to robiť. Začníme e, teda niekoľkými informáciami o YouTube. YouTube je neuveriteľná platforma pre všetkých, e, ktorí chcú niečo povedať. E, veríme v štyri slobody. Slobodu prejavu, slobodu príležitosti, ekonomickej príležitosti, tiež na využívanie tejto platformy, dajme tomu rozbehnúť si svoju firmu, sprístupniť svoje obsahy, e, prípadne sa môžete stať e, celebritou, e, ďalej sloboda stať sa súčasťou tejto komunity, kde sa môžete podeliť o svoje obsahy s inými ľuďmi, môžete sa podeliť o svoje skúsenosti, zážitky a tiež sloboda informácií, teda byť informovaný a informovať. Všetky tieto druhy slobod sú odzrkadlené aj tom, že 400 hodín sa uploaduje každú minútu, to možno znie ako príliš e, e, veľké číslo, ale my sa snažíme o, o rovnováhu medzi počtom týchto hodín a tiež medzi pravidlami, ktoré sa dodržovajú pri e, uploadovaní týchto obsahov a tiež chceme upriamiť pozornosť na našu zodpovednosť, ktorej sme si plne vedomi. My máme jasne stanovené pravidlá ktoré nepripúšťajú žiadne správanie, ktoré je škodlivé, akékoľvek obsahy, ktoré sú urážlivej povahy. Stiahujeme, ale zároveň tiež dodržiavame legislatívu platnú v každej krajine, kde pôsobíme. Teda chcem zdôrazniť, že tu nejde len o, o prístup našej firmy, ide tiež o dodržovanie platnej legislatívy a v tomto smere naozaj máme jednoznačný prístup. Ako sa teda snažíme o túto rovnováhu? Teda v tomto pomere 400 hodín na minútu, ktoré sú natiahnuté na našu stránku a zároveň snahy dodržiavať všetky pravidlá, ktorých sa držíme. Používame dva kanály. Jednak e, user flags, teda každý užívateľ môže upozorniť e, na nevhodný obsah v prípade, že zistia, že niečo, čo vo videu našli, nie je v súlade s našim prístupom, môžu nás na to upozorniť. My to revidujeme 24 hodín denne. Tiež je možnosť upozorniť na zdalivo nelegálny obsah aj s využitím právnych nástrojov a pri vyhodnotení tohto obsahu samozrejme zohľadňujeme právne e, záväzné pravidlá, ktoré sú platné. Pozrieme sa teraz trošku späť Pozrieme sa na to, z akých pilierov vychádzame pri uplatnení upozornení, ktoré dostávame. Samozrejme, každý užívateľ nás môže upozorniť e, na akýkoľvek nezákonný obsah, ktorý je v rozpore s našimi pravidlami. Ako som už povedal, tiež však máme e, istých e, isté subjekty, ktorým dôverujeme. To sú mimovládky, to sú rôzne iné overené subjekty. Je to veľmi Eh, široká komunita a využívame ich poznanie, ich eh, skúsenosti, znalosti v snahe stiahnuť nezákonné obsahy. Oni nám zasielajú tieto upozornenia, my to revidujeme. Každú jednu takúto žiadosť naozaj preverujeme. Je tam eh, teda naozaj ľudský faktor, ktorý to všetko um, preveruje a potom zakročíme v prípade potreby. Podľa našich analýz Kvalita týchto upozornení žiadosti o stiahnutie je veľmi vysoká a tiež sa e, z tejto skúsenosti s nimi, z týchto spolupráce s nimi naozaj veľa dozvedáme. Okrem týchto upozornení diskutujeme o rôznych prístupoch, o rôznych formách a vnímania, dajme tomu a keď je v jednej krajine niečo vnímané ako problém, na to nás upozornia, my sa snažíme na to pamätať a tým pádom zlepšujeme naše služby. Teraz by som sa zameral na dva rôzne druhy eh, nezákonného obsahu. Súhlasím totiž s tým, eh, čo tu zaznelo, že sa na to musíme pozerať nielen z horizontálneho pohľadu, ale aj z vertikálneho. Teda pozrieme sa na eh, aspekt autorských práv. Meni voluntári Máme tu celý rad dobrovoľných opatrení. Ale v oblasti e, autorských práv myslím, že sme sa e, riadili osvedčenými e, postupmi. My sme vyvinuli taký nástroj, ktorý zabezpečuje a zabezpečí to, že sa dodržiavajú práva používateľov na internete. Bola to miliardová investícia, a e, to, a tieto nástroje poskytujeme nielen kvôli filtrovaniu našich platform, ale takisto aj kvôli spolupráci s tými, ktorí nám vracajú informácie, aby sme mohli využívať ich katalógy prác, ktoré chcú ochraňovať a aby sme vedeli rozpoznať e, tento obsah a potom necháme na nich, ako sa definitívne rozhodnú, čo s tým robiť v prípade, že je zhoda medzi ich obsahom a obsahom preneseným inými e, používateľmi. Takže toto je e, možnosť monitorovať takýto obsah a je tu možnosť takisto sledovať spôsob, akým sa e, ten obsah e, zverejňuje. A môžu ho takisto aj zablokovať v prípade, že majú pocit, že toto je to najlepšie riešenie. Doposiaľ e, sme si overili, že držiteľia práv uprednostňujú ten proces monitorovania a pri rozpoznávaní odoslaného a prenášaného obsahu. A takto si zabezpečujú tie zisky, ktoré e, s takýmto zverejňovaním e, súvisia. Tu máme ten obsah, o ktorom sme hovorili predtým. A skutočne to vyvoláva celkom veľký záujem e, v členských štátoch a takže v prípade autorských práv je veľmi dôležitý obsah, samozrejme, to je kľúčové. Máme obsah, ktorý by samozrejme mohol viesť napríklad k e, e, porušovaniu pravidel, ktoré sa týkajú boja proti terorizmu, ale vždy je dôležitý e, v prvom rade kontext, v ktorom sa takýto obsah posudzuje a e, pri vývoji algoritmov strojového učenia. Napríklad e, ktoré sa potom e, aplikujú na obsah, tak tam sme napríklad pracovali s viac než dvoma miliónmi videí minulý rok poskytnutých e, rôznymi orgánmi e, a e, organizáciami. Takže vlastne tento software sa učí na základe požiadaviek na odstranenie obsahu, ktoré dostávame. Takže používame tieto nástroje na rozpoznávanie obsahu a E, keď sa vygeneruje nejaká požiadavka na stiahnutie, tak potom e, sa e, tak potom takúto požiadavku posúdi vlastník toho obsahu. A na základe toho sa potom rozhodne. A pokiaľ ide o efektívnosť týchto nástrojov, tie výsledky sú veľmi pozitívne. Mm, Podarilo sa e, odstrániť vyše 160 tisíc e, videí, napríklad od júna do decembra. A ten postup je oveľa presnejší, než e, keď sme používali tie predchádzajúce nástroje ale toto je spoločná zodpovednosť, e, nemôžeme to robiť sami a preto sa spoliehame takisto aj na e, tie diskusné fóra, e, globálne, interneto, globálne internetové, internetové fórum pre boj proti terorizmu a mm, spolupracujeme s internetovými spoločnosťami, aby sme hľadali čo najúčinnejšie riešenia. Spolupracujeme s Europolom a zbierame tak údaje o teroristickom a neteroristickom obsahu a snažíme sa zistiť, e, či to zodpovedá tomu obsahu, e, ktorý sa e, vyskytuje na našej platforme. Na internetovom fóre EÚ spolupracujeme s členmi komisie napríklad na hľadanie riešenia pre tieto problémy. Ale na záver treba povedať, že je to veľmi zložitá otázka. Nie je tu univerzálne riešenie. Vertikálny prístup je veľmi dôležitý, treba sa však zaoberať aj možnými negatívnymi dôsledkami, napríklad v prípade odstraňovania. Tu sa domnievame, že to upozornenie na to, E, e, že po upozornení e, používateľa na to, že jeho obsah bol odstránený, je dôležité, aby tento mal možnosť vyjadriť sa k tomu. Pred niekoľkými týždňami sme zverejnili prvú správu o transparentnosti. podobne ako Google, ktorý to už zverejňoval v predchádzajúcich rokoch. A myslím, že aj to je dobrý zdroj na informované rozhodovanie, pokiaľ, a rozhodovanie, pokiaľ ide o odstraňovanie e, obsahu. Ďakujem veľmi pekne. A kým dám e, slovo poslancom, tak by som ešte chcela dať slovo zastupcovi Európskej komisie, aby e, stručne zareagoval pán Štejn, vedúci odboru pre elektronické obchodovanie a online platformy. Prosím, máte slovo. Áno, ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň všetkým a ďakujem výboru IMKO za zorganizoval eh, toto vypočutie. Ďakujem rečníkom za túto veľmi kvalitnú rozprávu a veľmi kvalitné príspevky. Eh, ukázalo sa, ako je to dôležitá, citlivá, zložitá a eh, komplexná téma pre všetkých zákonodarcov a tých, ktorí stanovujú stratégie, vrátane nás. Takže E, my sa samozrejme takisto e, snažíme takisto e, prispieť k tomuto systému odstraňovania nezákonného obsahu a samozrejme s prihliadnutím na potreby priemyslu a firiem, najmä malých a stredných podnikov, ako ste to správne poznamenali aj pani predsednička. Na rozdiel od toho, čo povedal pán McNamee, eh, že mm, až da došlo k nedbaniu eh, určitých vecí v tejto oblasti, povedal by som, že už od roku 2011 eh, sa snažíme riešiť túto problematiku vrátane rôznych zábezpek a postupov pri odstraňovaní nezákonného obsahu. Tých aktivít je celý rád, hovorilo sa tu o štatistikách a údajoch a Samozrejme, patria sem štúdie, konzultácie. My sa stále e, snažíme e, zlepšovať e, sledovanie a vyzývame platformy a používateľov, aby sa s nami delili o údaje. Pán Fajk povedal, že je to administratívna záťaž, ale treba si predsa len uvedomiť, aká je rola platformiem, verejných orgánov, zákonov a podobne. A to všetko na to, aby sme sa vedeli rozhodovať e, na základe potrebných informácií a na to e, samozrejme, e, pretože v opačnom prípade nás to stojí peniaze a čas, pokiaľ robíme neinformované rozhodnutia. Hovorilo sa tu o potrebe nastoliť rovnováhu aj vzhľadom na ľudské práva a ochranu autorských práv a podobne. Samozrejme, to je jedna z vecí, Treba teda nastoliť rovnováhu medzi ľudskými právami na jednej strane, ale na druhej strane aj e, tým, ako sa nastaví celé e, riadenie a postupy. Pani Angela Pulis e, povedala, že my podporujeme využívanie takýchto odporúčaní v našom vyhlásení tak nestanovujeme alebo nedefinujeme žiadny mandát na to, a potom sa tu hovorilo aj o kontexte a o tom, ako je dôležitý. A pán Helen e, napríklad hovoril e, o e, materiáloch, ktoré sa týkajú zneužívania detí a podobne. To sa rozoznáva ľahko, kým napríklad nenávisné prejavy sa rozoznávajú ťažšie. Ale my sme tento vertikálny prístup prijali práve e, preto, že si uvedomujeme, že nie je žiadny univerzálny e, prístup, univerzálne riešenie, že potrebujeme určité zábezpeky a e, transparentnosť a to preto, že sú veľké rozdiely. No a pokiaľ ide o automatizované nástroje, pani Reda sa pýtala na túto otázku ja to trocha zjednodušujem, ale e, samozrejme prebehla veľmi dôležitá rozpráva o tejto téme. Pán Pančíny nakoniec e, poukázal na niečo, čo podporujeme, že potrebujeme ľudský prvok, že potrebujeme ľudskú kontrolu, ale zároveň aj automatizáciu a algoritmy, e, ktoré sa vedia učiť na základe rozsahu celého fenoménu, o ktorom hovoríme. Takže 400 hodín prenášaného obsahu za minútu to je pravda. Koľko ľudí by ste potrebovali, aby to všetko skontrolovali bez strojov. Takže sú aj praktické obmedzenia toho, čo sa dá robiť a zároveň nedá sa spoliehať len napríklad na súdy a podobne. A potrebovali by sme e, tisíce ľudí, aby kontrolovali obsah a potom e, ďalšie tisíce zamestnancov na súdoch, aby vynášali rozsudky. Takže otázka je, čo sa dá s touto zložitou otázkou robiť. A napríklad e, v prípade Pepper Pig alebo týchto e, komiksových postavičiek a toho, ako sa môžu zneužívať, e, komisia k tomu má jednoznačný prístup, to znamená, potrebujeme monitorovací mechanizmus, ale potrebujeme aj opatrenia, ktoré technické opatrenia, ktoré pomáhajú ľuďom vykonávať si svoju prácu dobre. Pán Fajks eh, takisto hovoril o tom, čo nazývame trusted flaggers, tí, ktorí majú dôveru a upozorňujú na tieto fenomény. My sme ich nevykreslili ako nejaké zázračné riešenie. My len hovoríme, že títo ľudia, eh, pokiaľ si teda zachovajú dôveru, e, môžu zohrávať dôležitú rolu, e, pretože ak e, oni si robia svoju prácu dobre, a to teda neustále, tak samozrejme môžu platformám veľmi pomôcť. A pani Kele, myslím sa, pýtala na to, čo je vlastne, aké je dokonalé riešenie tu sa vlastne mm, potýkame s celým radom komplexných otázok. Napríklad pokiaľ ide o teroristický obsah, ten sa pomerne podarilo obmedziť, hoci sa dá povedať, že aj jedno video už je príliš. Samozrejme, to, čo je dokonalým riešením pre určitú problematiku, nemusí byť dobrým riešením pre inú problematiku. A my sa snažíme hľadať e, čo najlepšie riešenia pre jednotlivé otázky. Ďakujem. A teraz otváram e, priestor pre poslancov pani Reda. Ďakujem, pani predsednička. To, čo som si vypočula, je skutočne veľmi osvetľujúce. Výbor Júri bude e, hlasovať o e, článku 13, to sú tie pre, e, firmy, filtry na prenášanie obsahu, no, bude zajtra o tomto hlasovať. A tento návrh komisie má za cieľ veľké platformy ako YouTube a Facebook a je zameraný na lepšie odmeňovanie pre autorov, najmä v oblasti hudby, ale ako som počula, jediní rečníci, ktorí súvisia s týmto prístupom k filtrovaniu, e, v podstate sú zastupcovia e, Facebooku, ktorí sú vlastne cieľom tohto návrhu. A občianská spoločnosť s tým však nesúhlasí, ani malé a stredné firmy s tým nesúhlasia. Je veľmi, podľa mňa, veľmi ťažké, aby tento E, návrh dosiahol tie výsledky ktoré si, a tie ciele, ktoré si kladie. A nakoniec, teda je otázka, e, je tu otázka, či nakoniec tento návrh skôr neposilní a nezakonzervuje tú nerovnováhu, ktorá na trhu už dnes existuje a ešte nepočiarkne tie problémy, ktoré práve e, sa vyskytujú s tými automatizovanými systémami kontroly prenašaného obsahu. Dobre, chce sa ešte niekto ďalší vyjadriť? Áno. Ja samozrejme musím jedine súhlasiť s kolegyňou, hovorí pán Štýler. Ehm, nezákonný, zákonný obsah a tak ďalej. Hm, samozrejme, keď sa pozrieme na jednotný digitálny trh, ehm, my musíme dohliadať na to, aby ten obsah bol zákonný, ale zároveň ehm, ide o to, aby sme nepoškodili ten rastový potenciál e, e, elektronického trhu v Únii. Na jednej strane sa snažíme e, riešiť otázku zákonného obsahu a na druhej strane, pretože je tu nerovnováha, sa chystáme urobiť niečo, čo je vlastne v protiklade s našimi cieľmi. Takže nevidím tu veľkú nádej, že by sme urobili a vytvorili zákony, ktoré by boli e, uplatniteľné a e, nastolili rovnováhu. A dnes sme si vypočuli rôzne vyjadrenia, e, ktoré ma potešili. Ja sa ospravňujem za to, že tu neprišlo viac kolegov od nás. Bolo by určite užitočné, keby si vypočuli, čo ste tak jednoznačne povedali na základe svojich dokonalých znalostí tejto problematiky. Ja by som vám chcela poďakovať E, za to, že ste prišli, aj za, najmä zastupcom priemyslu, za to, že ste sa vyjadrili a uvidíme, ako to hlasovanie dopadne zajtra. E, pokiaľ ide o hlasovanie teda o článok 13, ale určite ten výsledok bude odrazom toho, čo my si myslíme o tom, ako by sa malo postupovať ďalej. Ale v každom prípade vám chcem veľmi pekne poďakovať e, ešte raz a Teraz, ak majú rečníci ešte nejaké pripomienky k tomu, čo tu odznelo, tak môžete sa vyjadriť. Ehm, môžete sa vyjadriť. Eh, pán Fejx, eh, automatizované nástroje na filtrovanie eh, prenášaného obsahu. Ja úplne súhlasím s tým, čo tu zaznelo. Menšie spoločnosti a stredne veľké spoločnosti ako Seznam CZ majú všetky potrebné, nemajú všetky potrebné nástroje na to, aby sme vedeli zabezpečiť e, úspešné zablokovanie e, obsahu, ktorý sa prenáša každý deň alebo každú minútu na naše e, platformy. súhlasím s tým, že možno v budúcnosti, bohužiaľ, z môjho pohľadu, budeme nutení outsourcovať si tieto služby od veľkých spoločnosti z tých eh, top 10 gigantov zo Spojených štátov, ktoré majú a budú mať eh, tie nástroje, ktoré potrebujeme. Ale to by som, teda, toho by som sa nerád dožil v budúcnosti. Ďakujem za tieto otázky a pripomienky k mojej prezentácii. Chcem zdôrazniť niekoľko vecí. Eh, v prvom rade E, ide obsahu, ten Content ID, e, išlo o vytvorenie nástroja, aby sme mohli spolupracovať s vlastníkmi autorských e, práv, aby, a, a to tak, aby to bolo efektívnejšie pre obe strany. Takže to nebolo riešenie, ktoré by malo byť univerzálne pre všetkých a to je to isté ako... A potom teda obsah, e, ten nástroj, ktorý sme apliko- začali aplikovať na YouTube, e, tak tam opäť išlo o e, a spoluprácu s vlastníkmi autorských práv. No a potom, pokiaľ ide o otázku spoločných zodpovednosti. E, globálne internetové fórum má za cieľ spolupracovať e, so zástupcami priemyslu, aby sme našli riešenie, e, ktoré umožní všetkým robiť kvalifikované rozhodnutia. A či sa tým dopracujeme k nejakému tomu zlatému pravidlu jednej hodiny, to neviem. Neviem, napríklad v prípade teroristického obsahu to môže byť e, kontraproduktívne. Ide o to, aby sme našli e, nástroje, ktoré budú použiteľné pre všetkých a aby sme sa nemuseli zameriavať len na rýchlosť, lebo v takom prípade by sme robili e, čoraz viac chýb a každý by to musel riešiť vlastnými silami. Ďakujem. Ďakujem vám. Ďakujem všetkým za to, že ste prišli a že ste sa s nami podelili o svoje názory. Pre nás to bude určite veľmi užitočné v ďalšej diskusii o tejto téme. Toto je len začiatok, ako vieme, a budeme musieť počkať, ako sa to vyvinie. Je to všet, pre nás všetkých, pre zákonodarcov veľká výzva. Takže ďakujem vám za prispenie, za to, že ste tu prednesli svoje argumenty a Takisto by som chcela poďakovať eh, Julie, samozrejme, a Európskej komisii za tento prvý krok. A teraz už je na nás, aby sme v práci pokračovali. Ďakujem vám všetkým za to, že ste prišli a budeme v práci pokračovať. Ďakujem.